Bene, eh, buongiorno a tutti. Eh... Prajem príjemné popoludnie, vážení kolegovia. Dovolte mi, aby som privítal pani Lochbillerovú a aj pani Kretu, ktoré budú spoločne so mnou viesť toto zasadnutie. Pani Lochbillerová je predsedkyňou podvýboru pre životné eh, pre ľudské práva spolu s naším e, výborom pre e, zahraničnú politiku máme spoločné zasadnutie a e, síce ide o predstavenie nominácií na Sacharovú cenu na rok 2011. Už od roku, 2000, od roku 1988 parlament udeluje túto cenu organizáciám alebo jednotlivcom, ktoré svojim myslením, pôsobením ukázali, že je potrebné dodržiavať ľudské práva, ochraňovať tieto práva rovnako ako základné práva. To znamená, má to svoju symboliku a ozrkadľuje to e, úlohu, ktorú Európsky parlament pôsobeniu týmto, týchto ľudí prideluje. Európa verí v tieto hodnoty. Zastupujeme eh, a zasazujeme sa eh, za slobodu tlače, slobodu eh, vyjadrovania sa. Úlohou, úlohu, ktorú máme, je zvoliť, vybrať z kandidátov, ktoré, ktorí sú e, nominovaní a v konečnom kole sa potom 27. októbra rozhodne. Moja úloha je tým splnená a dovolte mi teraz, aby som udelil slovo pani Lochpilerovej, ktorá je predsedkyňou podvýboru pre ľudské práva je to výbor, ktorý má veľmi dôležitú úlohu práve pri udeľovaní tejto ceny. Odovzdávam teda pani Lochbillerovej slovo a závery prevezme pani Kret. Ďakujem, pán predseda. Máme tu prezentácie nominácií na Sacharovovú cenu záverečná lehota na návrhy nominácií bol 14. september a sekretariát dostal 5, 5 kandidatúr. Sekretariát považuje všetky návrhy za prípustné, pokiaľ ide o štatút a vo svojich spisoch máte aj krátke životopisy nominantov. Kandidáti sú Izadín Abu al-Aish, palestínsky lekár a zakladateľ nadácie Cery pre ženy, Muhamed Buzazizi, Asma Mahfuz, Ahmad Zubair Sanusi, Razan Zajtúnová a Ali Farzad. To sú predstavitelia arabskej jary. Dimitri Bandarenka, bieloruský občiansky aktivista a novinár. Boris Pahor, slovinský spisovateľ a obhajca práv menšín a takisto mierová komunita San Jose de Apartado z Kolumbie, ktorá je známa tým, že obhajuje hodnoty mieru a spravodlivosti. Teraz si vypočujeme prezentácie nominantov zo strany tých, ktorí ich navrhujú. Ich navrhovatelia zdôraznia ich úspechy, to, čo dosiahli v politickom kontexte. Takže v abecednom poradí budeme teraz postupovať. Niekedy budú vystupovať e, dvaja rečníci, niekedy jeden, ale nemalo by to byť dlhšie ako 5 minút na nomináciu. A takisto spoločná nominácia za arabskú jar e, to má časovo tak urobené, že každý nominant dostane 5 minút. Prosím, držte sa časových obmedzení. Nebude to lepšia prezentácia, keď budete hovoriť dlhšie. Snažte sa to zostručniť. Niektoré prezentácie budú sprevádzané aj videom. počas obdobia, keď e, poslanci sa budú môcť vyjadrovať. Dostali sme videá od ECR a GUE. Teraz začneme s prezentáciami. Ako, prvá, e, ako prvý dostane slovo pán Siet Kamal. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste nám dali možnosť predstaviť kandidáta doktora Is ad-Din Abu al-Aisha. My ho nominujeme pretože e, pracuje v kontexte súčasnej situácie. Teraz sme sa dostali do slepej uličky v rokovaniach medzi palestínčanmi a izraelčanmi. Ja sympatizujem s mnohými inými nomináciami. Ja sám som bol v júli v Egypte a zúčastnil som sa na workshope o e, miery a tolerancii s mladými aktivistami. Čiže ja podporujem arabskú jar v jednotlivých štátoch, ale myslím si, že je dôležité, aby sme vyslali posolstvo v rámci týchto ťažkých rokovaní. Nemali by sme sa na diskusiu pozerať ako na niečo polarizované a niečo propalestinské alebo antipalestinské. My potrebujeme ľudí, ktorí prekonávajú túto eh, priepasť. Moshe Diamond povedal, uh, že ak chcete vytvoriť e, mier, musíte sa rozprávať s priateľmi aj s nepriateľmi. Ja si myslím, že žiaden človek toto nesymbolizuje lepšie ako môj nominant. Je to palestínsky lekár, založil nadáciu céry pre život. Venuje sa svojej lekárskej kariére a pracuje rovnako v palestínskych a izraelských nemocniciach. Vyrastal v pásme Gazy, zažil násilie, chudobu a stal sa e, veľmi známym a cteným e, zástancom mieru e, v, na Blízkom východe. Na tomto človeku ma inšpiruje to, že stratil tri céry počas izraelských vojenských operácií v Gaze. Zamyslíme sa nad tým, aké by to bolo, keby niekto z nás e, stratil rodinného príslušníka, niekoho milovaného. Ako by sme milovali? Prirodzený inštinkt by bol asi taký, že by sme nenávideli toho, kto spáchal tieto akty, tieto činy. Možno nemáte radi slovo e, nenávisť, ale to by, srdce, to by, vaše srdce asi cítilo, tú nenávisť. Ale tento človek, ktorý stratil tri céry, naďalej sa usiloval o mier a preto založil nadáciu Cery pre život, ktorá sa snaží vzdelávať ľudí na Blízkom východe a snaží sa podporovať najmä vzdelávanie žien v tomto regióne, ale nie iba palestínskych žien, ale aj izraelských. Ženy, e, stará sa o ženy zo všetkých komunít. Toto bolo v januári 2009 a tento človek naďalej inšpiruje ľudí a napísal knihu, ktorá sa nazýva, ktorá má meno Nebudem e, nikoho nenávidieť, kde hovorí o svojom živote. Ja som ho nominoval preto, že teraz prebieha diskusia v OSN o štátnosti Palestíny a vidíme rokujúcich e, na každej strane stola, ktorí hovoria, že nemáme partnera pre diskusiu, nedá sa to riešiť s našimi partnermi, že je to nemožné a ja si myslím, že je dôležité, aby sme túto priepasť prepojili alebo premostili. Musíme na, na, zaplniť toto vákuum. Dúfam, že touto nomináciou vyšleme aj signál podpory pre palestínsky ľud, aj pre Izrael, aby prekonali nepriateľstvo, aby e, sa snažili o mier. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kamal. Teraz sa dostaneme k spoločnej nominácii zastupcov arabskej jary. Máme niekoľko kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Pani Saifi ako prvá. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička, milí kolegovia a kolegyne. Chceme uvítať odvahu a odhodlanie ľudí arabskej jary, ktorí dlhé roky bojovali e, za e, svoju slobodu. E, tento rok 14. decembra v Štrasburgu sa bude odovzdávať Sacharovová cena. Neviem, či mi funguje mikrofón. 14. decembra v Štrasburgu. To znamená presne jeden rok po e, začatí ľudového hnutia v arabskom svete. Je to obrovská cesta, ktorú títo ľudia prekonali za jeden rok. Odhodlanie týchto občanov nás všetkých prekvapilo a mali by sme uznať že sme si neuvedomili, do akej miery títo ľudia cítia smet po demokracii a po slobode. Ja som veľmi šťastná, že e, vo veľkých politických skupinách tohto parlamentu sme dosiahli kompromis a zhodli sme sa, že e, títo predstavitelia arabskej jary by mali dostať Sacharovovú cenu. Muhammad Bouazizi je mladý Tunisan, o ktorom ešte budem hovoriť. Asma Mahfúzová je to malá bloger, mladá blogerka z Egyptka a e, takisto je tu sírsky e, karikaturisti Razan e, Zajtune a Ali Farzad a potom tu máme Ahmada Zubajra, to je disident, e, ktorý počas Kadafiho vlády 30 rokov strávil vo väzení. Táto práca bola práca kolektívna. Žiadna strana, žiadna organizácia neukázala o ostatným, ako treba postupovať pri zvrhnutí režimu. Každý si našiel nejaký svoj spôsob podľa svojich prostriedkov a svojich schopností. Arabská jar je výsledkom znehybnenia, nehybnosti, ktoré panovalo e, niekoľko desaťročí v arabských štátoch e, v Tunisku alebo v Tripolise sa ľudia tešia, že majú novú slobodu a nie sú ochotní sa jej znova vzdať. Arabské obyvateľstvo ukázalo, že už nemá strach a že nebude akceptovať e, to, že by e, nejakému vládcovi sa slepo mali podrobovať. Kolegyne, kolegovia, stačila jedna udalosť, e, a keď Muhamed eh, Bouazizi eh, v Tunisku sa obratil na milióny mužov a žien arabského sveta a spustili sa tieto udalosti a preto my jeho meno navrhujeme ako symbol celého tohto hnutia. Bouazizi bol mladý absolvent univerzity, ktorý nemohol nájsť prácu a ktorý predával ovocie a zeleninu. Policajti ho šikanovali a zakazovali mu vykonávať svoje eh, povolanie a takisto sa s ním odmietol stretnúť starosta jeho mesta. Bol taký e, beznádejný, že sa podpálil. A celé Tunisko aj mnohé iné arabské e, krajiny začali sa sústrediť, e, spozornili a začali pozorovať túto udalosť a videli sme, že títo mladí ľudia sú nositeľmi veľkej nádeje a takisto slobody informácie, ktoré dostávame najmä z Bahrajnu, zo Sýrie a z Jemenu, um, ma uistujú v tom, že musíme naďalej pokračovať uh, v podpore týchto občanov, ktorí bodujú, bojujú. Udelenie Sacharovovej ceny týmto ľuďom by bolo uznanie ich utrpenia, ich osudu. Takisto by sme si tým uctili tie osoby, ktoré obetovali svoj život za tieto zmeny. Revolty a zmeny nám ukazujú, že musíme rešpektovať ľudské práva a demokraciu a že toto si želajú aj naši susedia v stredozemnej oblasti. My ako poslanci Európskeho parlamentu musíme E, zabezpečiť, aby tieto hodnoty boli priam zapísané v našej DNA. A preto, preto vás prosím, aby ste túto symboliku arabskej jary, túto nomináciu podporili. Ďakujem. Ďakujem pani Saifi a teraz prejdeme k pani Veronik de Kaiser, takisto ohľadne nominácie za arabskú jarnicu. Ďakujem pani predsednička. Najskôr chcem povedať, jednu e, vec. Týka sa to Izaldína Abulajša. Táto kandidatúra odráža dobre ducha Sacharovovej e, ceny. My sme sa chceli sústrediť na aspekt e, konsenzu medzi politickými skupinami, aby sme prekonali rozpory. Tento človek eh, bol na, počas eh, najťažších operácií eh, v Gaze. Tohto človeka sme, som priviedla aj do Európskeho parlamentu. My sme už nominovali asi pred dvoma rokmi tohto človeka na Sacharovú cenu nezískal prvú cenu, ale je to určite vynikajúca nominácia, e, pretože tento človek si získal úctu aj v USA. Ale moja skupina konkrétne chce dnes e, predstaviť iného kandidáta a my sme mysleli pritom na všetkých, ktorí sa byli počas arabskej e, jary. Sú to ľudia, ktorí sú naozaj e, veľmi odhodlaní, sú symbolom arabskej revolúcie, ktorá, e, ktorí bojujú za demokraciu, ktorá im bola dlho odopieraná. Čiže moja skupina chce e, navrhnúť sírsku ženu, ktorá dnes žije v ilegalite. Je, e, jej meno je Razan Zajtúnová. Je to symbolický aspekt, pretože Sýria ešte nezískala demokraciu a slobodu a tie podmienky sú neznesiteľné. Razan bojuje už dlho, nezačala niekedy včera, je veľmi mladá, má 34 rokov a bola už e, zapojená do hm, damašského hnutia pred desiatimi rokmi, ktoré bolo krvavo potlačené a dnes vlastne pokračuje vo e, svojom boji, žije v, v ilegalite. Jej manžel bol zadržaný nevie, čo s ním je, ale napriek tomu Razan Zajtunova naďalej bojuje a e, nepodlieha, nepoddáva sa žiadnemu e, tlaku, ani takému tlaku, ktorý sa snaží ničiť jej e, rodinu. Je tu ešte ďalší Sirčan, známy kar karikaturista Ali Farzad, ktorému E, zlomili e, ruku, tak ako, ruky, tak ako Pinochet, e, Pinochetov režim zlomil ruky jednému gitaristovi, ktorý, ktorý bol proti nemu. Sýria, Egypt, Tunisko, aj Líbia sú všetky zapojené, ale Jemen a Bahrajn tu nemajú e, zástupcov, pretože to nie je rovnaká geografická os, ale myslím si, že ani na tieto krajiny v budúcnosti nezabudneme. You, Ďakujem pekne, pani Kaiser. A teraz budeme mať vždy dvoch rečníkov z tej istej politickej skupiny a myslím, že si budete musieť zdieľať čas. Nech sa páči, pán Weigl. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedníčka, návrh Sacharovú cenu udeliť piatim e, osobnostiam, ktoré sú veľmi dôležité pre arabskú jar, je samozrejme zároveň symbolom ukazuje, že sa skláňame pred týmito aktérmi arabskej jary. Skláňame sa pred študentami, e, všetkými, ktorí vlastne e, sa zasadili za to, že k arabskej jari došlo. Masy, ktoré sa objavili na uliciach, ukázali, že to nie je pravda, že arabské obyvateľstvo by nebolo otvorené demokracii, demokratickým zmenám. Dôležitá je stabilita regiónu a v minulosti sa tomu venovala príliš veľká pozornosť. Musíme uznať, že arabský svet sme nepochopili. Avšak boli sme poučení Zistili sme, že existuje hnutie, ktoré sa zasadzuje za kolektívne práva, za práva žien. Tieto osoby sú ochotné obetovať všetko, dokonca svoj vlastný život. Arabská jar sa zasadzuje za e, priateľské susedstvo medzi našimi krajinami. Pani Šaky? Ďakujem pekne, pani predsednička. Iba zopakujem to, čo povedali kolegovia, ktorí hovorili pred chvíľou. V súlade tých nominantov z arabskú. Ja by som chcela zdôrazniť meno Asmama Mahmúza, Mahmúzovej, ktorá symboluje väčšinu ľudí v Severnej Afrike a Blízkom východe. Mala som tu príležitosť stretnúť sa s ňou, keď som bola v Egypte a stretla som sa s Asmama Mahmúzovou a mala som možnosť zúčastniť sa aj na kampani a aj na parlamentnej skutočnosti. Je to mladá študentka, ktorá má 26 rokov a využíva sociálne médiá, predovšetkým YouTube, a nahrávala videoklipy, ktoré potom mali skutočne veľký vplyv na mladých ľudí. V týchto videoklipoch hovorila a sa zasadzovala za rovnaké práva, rovnaké príležitosti a slobodu. Podporovala ľudí, aby sa k nej pridali. Predovšetkým pozývala ženy, aby sa, apelovala na ženy, aby sa pridali spolu s ostatnými ľuďmi, ktorí sa ktorí vzdorovali tejto, tomuto strachu. A vieme, že zahynula táto žena predstavuje generáciu nových ľudí v Egypte, ale aktivisti ako ona, ktorí kritizujú, tak takých je veľa a títo musia učiť budúcnosť týchto krajín, pretože to je vlastne nová generácia mladých ľudí, ktorí budú reprezentovať krajinu. Tej otvorenosť jej neprinesla iba priateľov, kritizujú ju, skutočne vážnym spôsobom. Vyšetrovali ju aj ozbrojené zložky, čo je vlastne teraz zložka, ktorá vedie krajinu a Viem, že veľa ľudí v tomto parlamente podporuje momentálne tú situáciu, takže treba poukázať na to, že táto mladá žena prezentuje mladú generáciu v Egypte, ktorí vzdorovali a ktorí vzdorujú strachu a ktorí sa jednoducho postavili za rovné, rovnaké práva a seba určenie a slobodu. Využívanie sociálnych médií, sociálnych sietí je súčasť jej kandidatúry a je to veľmi dôležité. Je to predovšetkým o slobodu myslenia, slobodu vyjadrovania. Je dôležitým symbolom v súlade s ostatnými e, nominovanými. Je to celé pod záštitou arabskej jary, takže podporujem práve túto nomináciu, ktorá skutočne je, ide naprieč e, politickými skupinami v tomto parlamente. Ďakujem pekne, pani Šárke. Teraz má slovo Ellen Flotre. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Nie je to asi prekvapenie, že sa tu kolegyne, kolegovia stretávame pri tejto príležitosti, aby sme si uctili aktérov arabskej revolúcie. Sacharovová cena má podporiť slobodu vyjadrovania sa a slobodu svedomia. A to o, no, všade. A pokiaľ ide o obhajcov ľudských práv, tí sa obetujú kolektívnemu dielu, eh, dielu oslobodenia. Je zaujímavé zdôrazniť fakt, že sloboda slova, sloboda vyjadrovania sa má obrovskú energiu a toto arabské obyvateľstvo má e, vďaka slobode slova novú, novú energiu, nové schopnosti, e, komunikujú ľudia, komunikujú sociálnymi sieťami, ale takisto chcem zdôrazniť fakt, že keď tie represie napríklad v Sýrii sa dejú za zatvorenými dverami, režim chce zabrániť všetkej komunikácii s vonkajším svetom, chce ľudí obmedziť, tak prebiehajú rôzne aktivity, Napríklad tak ako Razan Zajtunová snažila sa zdokumentovať všetko a rozširovať čo najpresnejšie informácie o zadržaných ľuďoch, o tých, čo boli vo väzeniach. Toto je obrovské dôležité dielo a Eh, ide tu, zdôrazňujem tu aspekt tej komunikácie, toho obehu informácií, ktorý je motorom oslobodenia. Myslím si, že je to niečo výnimočné a takisto chcem ešte zdôrazniť, že Sacharovová cena to nie je nejaká komemorácia, to nie je nejaké udelovanie medaily. My Sacharovovou cenou chceme podporovať tých obhajcov ľudských práv, ktorí ešte pracujú, ktorí naďalej v Sýrii riskujú svoj život, aby sa mohli ďalej byť proti represii a aby sa naďalej snažili si získať aj tú pozornosť medzinárodného spoločenstva. Myslím si, že revolúcia ešte neskončila a rozširuje sa až do Európy, až do našich inštitúcií. Milí kolegovia, milé kolegyne, spoločne by sme sa mali snažiť o to, aby sme sa akoby zviezli na tejto vlne. Máme tu tých aktérov arabskej jary, ktorí sú nominovaní na Sacharovovú cenu. Keby sme e, im ju udelili, tak by sme ocenili aj ich dôstojnosť, e, ich e, hodnotu, ale zároveň by sme aj na nich stavili, tak povediac. E, my by sme im preukázali dôveru, že im dôverujeme, že idú cestou demokracie a rozvoja, že ňou naďalej pôjdu. Myslím, že niektorí z nás ešte stále majú také staré zlé reflexy, e, snažíme sa možno nejak neprimerane reagovať, ale títo ľudia od nás e, e, očakávajú nie to, že ich budeme riadiť, ale že im dáme dôveru, že v nich vložíme dôveru a že sa im poďakujeme. Ďakujeme. A posledná prezentácia je od pani Brandnerovej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poukázať, hoci tu už viacero vecí odznelo, pokiaľ ide o spoločný prístup, oslavy a podpory, a podpory vo vzťahu k tým revolúciám, ktoré sa dejú v Severnej Afrike. myslím si, že to, čo tu odznelo, je aj to, že tu bolo toľko odvážnych ľudí, pokiaľ ide o boj za slobodu a vyjadrovanie sa a ľudské práva. A čo je však najdôležitejšie, že stále to je proces, ktorý ešte prebieha. V žiadnej v tejto krajine ešte nemôžeme povedať, áno, už môžeme ísť domov, už je to ukončené. Vo, viac, vo všetkých je situácia skutočne vážna, ako Sýria, v niektorých je to ešte takisto prekerné. Takže ja by som chcela, aby sme túto cenu vnímali ako cenu podpory a kritiky voči všetkým tým, voči tým zložkám, ktoré sa snažia zablokovať takéto hnutia v tých úsilí. To, čo mi tu trochu chýbalo zo strany členských štátov alebo Európskej služby že činnosť je kritika toho, čo sa stále deje. Možno náš signál by mohol byť podporou plurality mladých ľudí, mladých mužov a žien, viacerých spôsobov komunikácie, vysielanie takéhoto signálu, že bylíme, veríme v nich a že to celé vedie k väčšej stabilite. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vypočuli sme si teda prezentácie, ktoré sa týkajú uh, kandidátov na cenu za arabskú jar. A teraz môžeme prejsť k ďalším. Pán Migalský dostane slovo. Ako viem, tak má prezentáciu, takže dúfam, že je to pripravené. Pán Migalský, nech sa páči. Je niekde? Pýta sa pani predsednička. Ehm, dzień dobry, witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący. Dobry dzień, dámy a páni. Je mi veľkou cťou že môžem prezentovať e, Dimitrija Bandarenka, ktorý je vlastne občianským aktivistom momentálne vo väzení, bol odsúdený na dve roky väzenia. Tu vidíte demonštráciu po 19. decembri 2010 po prezidentských voľbách stovky ľudí bolo zatknutých v Bielorusku všetci e, kandidáti Lukašenka boli zatknutí, všetci občanskí aktivisti v opozícii. Je to dramatická situácia, pokiaľ hovoríme o situácii Bandarenka vo väzbe sa e, podrobil operácii chrbtice, ale nenasledovali po tejto operácii žiadne rehabilitačné opatrenia. Neskôr e, bol e, poslaný do tábora. Jeho manželka zorganizovala protest ale nepodarilo sa jej nič e, presadiť. Je opäť v tomto e, trestaneckom tábore, nemôže sa podrobiť žiadnemu rehabilitačnému opatreniu. My bojujeme jednoducho za jeho život. Táto e, Sacharová cena by mohla zachrániť Bandarenkový život. Je to signál, ktorý by mal vyslať Európsky parlament Lukašenkovi je pán e, Lukašenko nestrpí e, žiadnu, žiaden boj za slobodu. Musíme ukázať, že nebudeme ďalej e, trpieť takýto stav. Bielorusko je našim susedom. Pokiaľ niečo nepodnikneme, stane sa to našou blamážou. Pre Lukašenka je to ale prakticky podpora toho, že môže robiť, e, čo chce. Bandarenko e, pôsobil dlhé roky ako občiansky aktivista, založil portál pred e, prezidentskými voľbami. Manželka Bandarenka Olga sa podielala na hnutí viacerých rodín zatknutých e, občanských aktivistov v Bielorusku. Celá opozícia v Bielorusku sa snaží o slobodu e, zatknutých aktivistov ide o to, aby boli títo e, aktivisti prepustení. Čo môžeme urobiť pre Bandarenka a pre celé hnutie za slobodu? Bandarenko je vlastne e, symbolom boja za slobodu v Bielorusku. Myslím si, že ich môžeme podporiť, ak sa mu udelí Sacharovová cena. Bol by to veľmi silný signál bola by to konkrétna pomoc e, panu Bandarenkovi, ako som už povedal, bojujeme o jeho život a bol by to takisto signál, za aké hodnoty sa zasadzujeme. Chceme, aby tieto hodnoty sa presadzovali na celom svete. Nechceme, aby e, takíto diktátori e, postupovali podobne. Je potrebné, aby E, Bielorusko e, mohlo zdieľať európske hodnoty. Máme možnosť zachrániť život Bandarenka, zároveň by sme mohli zachrániť aj našu česť a ukázať, že sme slušní ľudia, že sme schopní nielen, sledovať nielen politické ciele, ale aj humanitárne ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Migalsky. A teraz dostane slovo pán Zver. Ďakujem pekne. Predsedovia AFETu, DV a druhá výborov. Ctení kolegovia, som postený, že mám príležitosť predse, predstaviť vám jedného z piatich kandidátov na tohto ročnú Sacharovú cenu. Ide o pána Borisa Pahora. Pán Bahor má podporu 52 členov Európskeho parlamentu zo 17 rozličných členských štátov, dokonca aj 9 predstaviteľov predsedov delegácií. Pán Bahor je skutočne silným kandidátom, pokiaľ ide o tohto ročnú Sacharovovú cenu. Pán Bahor je spisovateľ, bojovník za slobodu myslenia, silný oponent totalitných režimov, obhajca ľudských práv a základných slobod veľký obhajca práv menšín a menšinových jazykov. Pán Pahor je osoba, ktorá prezentuje veľkú integritu. Narodil sa v roku 1913, je slovinský občan, ale má občianstvo slovenské a italianské. Je členom slovenskej menšiny a býva v Triest v Taliansku. 98-ročný spisovateľ je považený za jedného z najvplyvnejších žijúcich slovenských autorov. Píše v slovinskom, talianskom a francúzskom jazyku a bolo mu udelených mnoho prestížnych cien za literatúru a jeho prínos ľudstvu okrem iného francúzske officier de l'ordre des arts et des lettres a chevalier de la région d'honneur. takisto aj Cross of Honor for Science and Art First Class zo strany austrálskej vlády. V roku 2008 bol nominovaný na Nobelovú cenu za literatúru. Pán Pahor prežil koncentračný tábor a bol vždy veľmi silným odporcom fašistického režimu. Skúsenosti z koncentračného tábora sa stali hlavnou inšpiráciou jeho práce. Jeho literárne dielo je veľmi úzko spojené s jeho osobnou skúsenosťou v prvej polovici 20. storočia. Je opozičníkom komunistického režimu Jugoslávie. Bol spoluzakladateľom časopisu Záliv, v ktorom obhajoval tradičný demokratický pluralizmus Nikol Michel Angelis povedala o Pahorovi nasledovne. Váš život Váš život je jasným príkladom toho, že žijete filozofiu, ktorú vyznávate. Takto bol označený takto bol označený za svoje dielo z roku 1966, ktoré bolo neskôr priložené do viacerých jazykov. Dámy a páni, tento rok všetci kandidáti si zaslúžia to, aby vyhrali Sacharovovú cenu. Všetci sú úžasní kandidáti, pretože prispeli celému ľudstvu. Členovia slovenského slovenskej delegácie politickej skupiny PPE sú radi, že pán Pahor je jeden z týchto kandidátov. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Zver. Teraz prejdeme k pánovi Klútemu. Ďakujem, pani predsednička. Marie Kristín Važe, kolegyňa nie je prítomná a preto mám tú čest predložiť návrh mojej politickej skupiny na Sacharovú cenu 2011 touto cenou by mali e, byť ocenení ľudia, ktorí sa zasadzujú za ľudské práva. Doposiaľ ohodnotené e, osobnosti e, s veľkým potešením sa stali držiteľmi tejto ceny. Tohto roku sme sa rozhodli zvoliť kolumbijskú e, skupinu, aby ste si mohli urobiť lepší obraz o našom návrhu. Uvidíte e, obrázok. Prečo práve e, Kolumbia? Je to krajina, ktorá má naj, jedno, jeden z, jedno z najvyšších poč, najvyšší počet obyvateľstva v Južnej Amerike. Je to krajina, ktorá zaujíma prvé miesto na svete z hľadiska vysídľovania. V prípade e, ozbrojených e, konfliktov sa hlavnou obeťou stávajú predovšetkým e, obyvatelia, civilné obyvateľstvo. predovšetkým mali rolníci so svojimi rodinami. V Kolumbii hovoríme o 38 e, ľuďoch, ktorí zmizli za posledných e, za posledné 3, e, 3 milióny ľudí, ktoré zmizli za posledné 3 roky. Preto navrhujeme mierovú komunitu San José de Apartado. Je to prakticky zoskupenie rolníkov, ktorí by chceli žiť e, v miery a nechcú sa účastniť žiadnych konfliktov. E, sú to e, rolníci, ktorí žijú blízko hraníc k Paname. Rolníci San Jose sú vystavení násiliu Štát im však v žiadnom prípade neposkytuje žiadnu ochranu. Podobne ako iné komunity v Kolumbii sa rozhodli teda v žiadnom prípade e, nenadväzovať kontakt s konfliktný, konfliktnými stranami. Akékoľvek násilie odmietajú. Ne nevyškolujú žiadne skupiny a nikoho nepodporujú. Napriek tomu 1300 obyvateľov e, dediny e, muselo e, zaznamenať značný počet obetí. Pokiaľ jeden z členov sa vyjadril nasledovne, naše srdcia bijú za život i za smrť. Žiadame iba spravodlivosť a žiadnu pomstu nechceme žiadne vojnové konflikty. Hrozby e, vražd sú e, na každodennom poriadku. Rolníci sa snažia e, preto svoje hodnoty odovzdávať ďalej. Sú tu projekty, ktoré sú realizované cez EÚ. Dochádza však k porušovaniu ľudských e, práv. Aj keď konflikt Kolumbii si žiada ďalšie obete, angažma e, týchto komunít e, nezostáva bez plodov. V roku 2005 došlo k masachru v San Jose. Štátne úrady naďalej vedú vyšetrovania. Myslím si, že táto miero, takáto mierová komunita, ako je San José de Apartado, je e, potrebná, aby e, zmienila e, konflikty v danej e, zóne. Nátlak, ktorý e, sa však vyvíja na takúto komunitu, je veľmi vysoký. E, dvaja členovia e, tejto e, mierovej komunity e, prídu do Bruseli, aby sa poďakovali za túto nomináciu. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za vašu pozornosť. Som k dispozícii, pokiaľ máte nejaké otázky. Ďakujem pekne, pán Klute. Vypočuli sme si veľmi dobré prezentácie, ktoré boli rozličného charakteru, všetky však prezentovali pozoruhodné osobnosti. A teraz by som chcela dať predsednícky stôl pani Krétu, ktorá predstavuje výbor pre rozvoj a bude viesť diskusiu výmeny názorov. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte zhruba pol hodinu na to, aby sme mohli spoločne diskutovať každý, kto chce sa prihlásiť, môže sa vyjadriť predtým, než uzatvoríme túto rozpravu. Je niekto, kto by sa chcel prihlásiť o slovo? Takže ak sa nikto nehlási o slovo, tak môžeme sa poďakovať v mene všetkých účastníkom, ktorí obhajovali kandidátov. A samozrejme, treba povedať, že všetci kandidáti sú dobrí kandidáti, ale my musíme nájsť kandidáta, ktorý bude mať najširšiu podporu, ako viete. Bohužiaľ, pokiaľ ide o túto podporu, mohli by sme hovoriť celé dni a týždne o tom, že a predstavovať kandidátov, ktorí bojujú za slobodu a ktorí by si zaslúžili túto cenu. Akýkoľvek už bude len výsledok tohto výberového procesu, tak som presvedčená, že výherca zosobní toho ducha Sacharovovej ceny, ktorá bola započatá v roku 1998. Predtým, než ukončím toto stretnutie, vieme, že o pol piatej máme hostia z UNICEFu, pána Antony Holáka, ale predtým, než to ukončíme, tento bod, tak by som vás chcela pripomenúť, že hlasovanie sa bude delať vo štvrtok 20. októbra do poludnia. Bude to za zatvorenými dverami. Konferencia predsa bude hlasovať o výhercoch 27. októbra vo štvrtok v Štrasburgu a víťaz alebo víťazi budú prizvaní na výmenu názorov v pondelok 12. Septem- decembra a 14. decembra sa zasa bude konať ceremónia odovzdávania cien. Sekretariat Európskeho parlamentu zabezpečí najväčšiu možnú publicitu pre túto cenu toto ocenenie sa bude udelovať v Štrasburgu. Ďakujem vám veľmi pekne. Uvidíme sa o pol hodinu na, pri ďalšom bode výmena názorov s výkonným rejiteľom UNICEFu. Ďakujem.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

Um, I think we have to start. Zdá sa mi, že už budeme musieť začať. Vážení kolegovia, kolegyne, je pre mňa veľkou cťou, že môžem privítať medzi nami pána výkonného riaditeľa UNICEFu, pána Antonyho Lejka. Bude nasledovať výmena názorov s ním a to e, spoločne s výborom e, pre ľudské e, práva a výborom pre rozvoj. Myslím si, že pána Anthonyho Léka nie je potrebné predstaviť. 45 rokov sa zasadzoval za túto oblasť, mal dočinenia s osobnostiami z celého sveta, bol poradcom pre zahraničné veci, pre prezidentskú kampaň e, pána prezidenta Obamu s úspechom. Bol takisto aj e, poradcom pre oblasť e, bezpečnosti u prezidenta Clintona. Počas svojej životnej dráhy sa zaoberal mnohými komplexnými témami, predovšetkým pokiaľ šlo o rozvojové otázky a otázky ľudských práv. E, dlhé roky e, pracoval pre UNICEF, jeho vymenovanie za výkonného riaditeľa UNICEF e, sa uskutočnilo v máji 2011. Dovolte mi krátky úvod k terajšej téme. Lisabonskou zmluvou ochrana detí a maloletých sa stáva závažnou témou pre Európsku úniu a preto je potrebné touto témou sa interne ako aj externe zaoberať. Nám ide predovšetkým o to, aby sme chránili práva, ľudské práva detí, čo je súčasť externých aktivít Európskej únie. Dovolte mi tiež, eh, aby som sa zameral aj na otázky globálnej bezpečnosti, e, rozvoja ľudské práva detí. Ide predovšetkým o mnohé výzvy v živote detí a to predovšetkým život detí v ozbrojených e, konfliktoch, rekrutovanie detí ako lacné pracovné sily, e, deti ako vojaci, sexuálne násilné činy voči deťom, v ozbrojených konfliktoch, deti, ktoré sa musia na týchto konfliktoch podielať. Všetky tieto úlohy si vyžadujú účinnú ochranu pre deti, e, ktoré žijú v týchto e, vojnových e, oblastiach. Preto sa tešíme na vašu prednášku. Medzinárodné spoločenstvo s podporou UNICEF sa musí e, tejto výzve postaviť a čeliť jej. Kolegovia sa nie sú prítomní v takom veľkom počte, ale pomaly predsa len prichádzajú. Takže nech sa páči, pán doktor Lake, e, nemáte žiadne časové obmedzenie. Tešíme sa na, vás, na váš príspevok. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán Albertini, pani Lochbiller, pán Deva. Budem veľmi stručný, hoci by som mohol toho povedať veľa, ale chcel by som začať tým, že by som chcel zdôrazniť, že UNICEF oceňuje partnerstvo s Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Súčne ma potešila, bol som dojatý na stretnutí s pani komisárkou Georgievou a komisárom Pibalksom. Chcel by som povedať, že ich práca a takisto aj práce Európskej únie, pokiaľ ide o rozvoj a humanitárne, humanitárnu oblasť sú kľúčové, pokiaľ ide o celosvetové úsilie a toto úsilie stále rastie. Ja ocenujem toto stretnutie dnes aj s vami. Naše partnerstvo e, usmerňuje predovšetkým dohovor o právach detí. Umocnila to ešte Lisabonská dohoda a posilnené to bolo aj spustením Aliancie Európskeho parlamentu pre deti, kde sa dostávajú deti do centra parlamentných politík a my takúto stratégiu vítame. Európsky parlament a UNICEF zdieľajú spoločnú víziu, chcú chrániť a podporovať životy detí, najnúdznejších detí. Takisto zdieľame spoločné odhodlanie, chceme dosiahnuť výsledky. Pretože výsledky sú to, čo podstatne sa počíta, keď hovoríme o deťoch. Takže dnes by som chcel hovoriť o tom, ako na UNICEFe s našimi partnermi sa snažíme dosiahnuť tieto výsledky. Mohol by som parafrazovať Khalila Žibrana, je to básnik z Libanonu, ktorý hovorí, že pokrok je v tom, čo v posilnení toho, čo by malo byť. Na posilnenie tohto cieľu musíme skutočne pomôcť tým deťom, ktoré potrebujú pomoc, ktoré sú znevýhodňované rôznymi spôsobmi, zaangažovať ich do procesu a dať ich mimo konfliktových zón, pretože častokrát sú to práve deti, ktoré sú ohrozené tým, že budú opustené. Celé roky a dokonca aj dnes experti v oblasti rozvoja si myslia, že je príliš drahé pomáhať týmto znevýhodeným deťom. Lepšie výsledky, tak nám to bolo povedané, by sa dali získať tým, že pomôžeme tým, ktorí sa ľahšie eh, ktorým sa, ktorým sa človek lepšie dostane. Ale mali sme výsledky, mali sme tu pokrok a náš pokrok pomohol veľa deťom. Ale bohužiaľ nie všetkým deťom. Treba povedať, že ako globálne spoločenstvo kde, ktoré si uvedomuje vyhodnocovať svoj pokrok v kontexte mileniových rozvojových cieľov. Objavili sme to, čo sme dosiahli a vidíme, že sú tu veľké rozdiely v rámci jednotlivých spoločností a komunít. Minulý rok UNICEF sa snažil uplatniť modelové, modelové riešenie, v rámci ktorého sme sa pýtali túto otázku Potreba e, pomôcť najnúdznejším je veľmi dôležitá. Výsledky boli skutočne prekvapujúce, ale sú veľmi závažné. Takýto prístup, takýto vyvážený prístup je oveľa účinnejšie a udržateľnejšie ako súčasná cesta, ktorou sa uberáme. To znamená, že nie je to iba správna vec, ktorú by sme mali urobiť, ale je to najlepšia, najpraktickejšia cesta, ktorou by sme sa mali uberať. Napríklad v malopríjmových krajinách, kde je veľká úmrtnosť detí, každé dodatočné euro alebo milión euro, ktoré sa investuje do dosiahnutie práve pomoci zraniteľným deťom môže odvratiť až 60 úmrtí detí ako súčasný prístup, ktorý máme. Tým, že pomôžeme tým najnudnejším, môže síce stať viac, ale je to oveľa efektívnejšie, pretože dosiahneme udržateľné výsledky a to viac deťom. V rámci celej našej organizácie UNICEF začal implementovať tento postup, ktorý dáva do súvahy výzvy nášho programu a výzvy Európskej únie. Na UNICEF sa snažíme mapovať oblasti, ktoré potrebujú našu pomoc a snažíme sa zbierať údaje o tých e, oblastiach, ktoré potrebujú najviac pomoci. Využívame technológiu SMS, ktorá nám umožňuje robiť všetko to, čo potrebujeme na to, aby sme monitorovali epidémie a aby sme pomohli aj odlahlým oblastiam. Podporujeme úsilie našich partnerov vo vládach, ktorí investujú do takýchto programov napríklad navýšenie počtu zdravotníckých pracovníkov alebo pomoc deťom a rodinám, ktoré to potrebujú. Monitorujeme a vyhodnocujeme naše programy na to, aby sme uvideli, čo vlastne funguje, čo ešte treba urobiť a kde potrebujeme získať ďalšie zdroje. Potrebujeme monitorovať situáciu lepšiu, lepšie na to, aby sme výsledky mohli potom lepšie manažovať. Takže chcel by som sa podeliť o pár príkladov tejto práce, ktorá podľa mňa demonstruje, že takéto zacielenie a prístup je skutočne fungujúci v praxi. Začnem tým, čo je možno niečo, čo si zaslúžilo pozornosť iba nedávno. Stunting je pomoc deťom, ktoré potrebujú potravu na začiatku svojho života. Ak sa im nepomôže, tak môžu byť jednoducho postihnuté na celý život. Takto postihnuté deti jednoducho nemôžu učiť, ak sú postihnuté touto chorobou. Na celom svete máme zhruba 175 miliónov detí, ktoré sú takto postihnuté a to je zhruba 7 násobok toho takto postihnutých detí ako v Európskej únii avšak je to, sú to deti predovšetkým vo vekovej hranici do 5 rokov. Podľa mm, dohovoru z Kodane, tým, že dáme deťom k dispozícii vitamíny ako A, zinok, železo, jodizovanú sol, to sú všetko relatívne nenákladné prostriedky, to skutočne prináša riadne výsledky na to, aby sme zabezpečili blahobyt. V roku 2005 v Peru teda v krajine, ktoré je zhruba 40 všetkých detí z vidieckých oblastí do tohoto chorobou, spustila vláda takýto výživný program v najchudobnejších oblastiach a podporoval to UNICEF a naši partnery. Skutočne sa nám podarilo dosiahnuť 10 pečetnú redukciu v postihnutí tohto chorobou. 10 tisíce detí mohli lepšie odolávať tejto choroby, chodiť do školy a prispievať do spoločnosti ako také. Ďaká ďaka našomu partnerstvu s Európskou úniou vytvárame dlhodobú kapacitu, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť. Máme 50 miliónov 50,5 milióna detí, ktoré ktorým pomáhame, rovnako ako 10,5 miliónom e, e, tehotným ženám. Snažíme sa im znížiť počet postihnutých touto chorobou aj v Afrike. Imunizácia a naše programy sú, idú v ruka v ruke. Nové vakcíny nám pomáhajú dosiahnuť skutočne tých, ktorí našu pomoc potrebujú. A globálna kampaň vakcinácie, napríklad proti e, osýpkam, by nemohla byť úspešná bez toho, že by sme to dostali do týchto komunít. Momentálne máme 80 detí, ktoré sú vakcinované proti e, osýpkám. Avšak každý rok ešte zhruba 2 milióny detí zomierajú práve kvôli tomu, že neboli vakcinované. To je veľká chyba. Podarí sa nám pomôcť štyrom z piatich detí, teraz sa musíme sústrediť predovšetkým na to piaté dieťa. Vzdelávanie je ďalšia oblasť, kde náš pokrok závisí predovšetkým od našej možnosti na to, aby sme sa dostali k tým deťom, ktorí našu pomoc potrebujú a náš úspech nám prinesie veľké výsledky. Vieme, že investícia do vzdelávania je najefektívnejším spôsobom, ako pomôcť národom zbaviť sa chudoby. Toto je, je platí predovšetkým vo vzťahu k deťom a dievčatám. Vzdelané dievča sa môže, môže chodiť do školy, môže sa potom dobre vydať a môže prispieť k spoločnosti. Od roku 1999 sme pomohli redukovať počet nevzdelaných detí zo 113 miliónov na 67 miliónov. Väčšina týchto 67 miliónov detí sú práve dievčatá, ktoré nemohli chodiť do školy, pretože tu bola diskriminácia a a rodová nerovnosť. Musíme dostať všetky dievčatá do škôl a musíme robiť všetko preto, aby sme zlepšili kvalitu ich vzdelávania, keď už sa do školy dostanú. Žiadny národ sa nestal silným alebo zostal silným bez nejakých investícií práve do ľudského kapitálu. Je preto veľmi dôležité, aby sme vytvárali spravodlivejšie a inkluzívnejšie spoločnosti. Ako povedal generálny tajomník pred pár týždňami, rozvoj nie je udržateľný, ak neslúži všetkým ľuďom. Toto sú iba niektoré z oblastí, v ktorých UNICEF pracuje na to, aby sme prehlbili naše zacielenie, na to, aby sme dosiahli rovnosť, väčšiu rovnosť. Ale chcel by som poukázať aj na ostatné kritické oblasti, ako napríklad zlepšenie sanitácie a boj proti HIV a AIDS. Je pravda, ak sa pozrieme na našu prácu, že sa snažíme chrániť deti práve v konfliktných situáciách, ako to tu bolo spomenuté. Využívanie a zneužívanie detí ozbrojenými zložkami je strašná, strašný trestný čin a prečin proti medzinárodnému právu. UNICEF má mandát z OSN, aby takéto veci monitoroval. Snažíme sa podporovať vlády, aby demobilizovali a reintegrovali postihnuté deti do spoločenstva, dávajúc im poradenstvo, vzdelávanie a školenie, ktoré im pomôže, pomôže zúčastniť sa na každodennom živote spoločnosti. Možno nikde sú není deti viac eh, zraniteľné ako práve v krajinách, ktoré sú veľmi chudobné. Hovorím tu o krajinách Afrického rohu. Ide tu o skutočnú katastrofu a toto slovo som použil úmyselne. V Somálii, Etiópii a Kenii a ešte aj ďalej máme 10 tisíc ľudí, ktorí už zomreli a viac ako 300 tisíc detí tu trpia na podvýživu a sú v ohrození života ale epicentrom je stále Somália, kde máme 4 milióny ľudí, ktorí skutočne potrebujú pomoc. Na juhu Somálie e, zhruba milióna pol detí potrebuje bezprostrednú humanitárnu pomoc. Odhadujeme, že zhruba 100 tisíc detí v Somálisku e, trpí na podvýživu. A bez nejakej pomoci, bohužiaľ, tieto deti čoskoro zomrú v najhoršie postihnutých oblastiach v centrálnej a južnej Somálii podporuje naše úsilie aj UNICEF. Snažíme sa zabezpečiť prístup k vode, zabezpečiť imunizáciu voči rôznym infekčným chorobám a snažíme sa zabezpečiť služby pre tieto deti. Tieto naše úsilie stále intenzifikujeme. Sme vďační Európskej únii za podporu. Dnes, do dnešného dňa, členské krajiny EÚ dali k dispozícii zhruba 68 miliónov dolárov, slúbili ešte viac a humanitárna pomoc dala 30 miliónov dolárov. My oceňujeme, že polovica z týchto dôležitých fondov neboli vyčlenené pre jednotlivé sektory a tým pádom sme mali určitú flexibilitu, pokiaľ ide o dosiahnutie tých, čo tú pomoc najviac potrebujú. Chcel by som však upozorniť na to, že situácie v africkom rohu sa ešte zhorší. Kríza ešte stále neeskalovala a nakoľko tu nebude žiadna žatva, e, vidíme, že problémy ešte len prídu. Nevšieme sa však nechať znechutiť a ani to, ne, ani to nedovolí. Musíme to vnímať ako príležitosť a musíme zachrániť čo možno najviac životov, predovšetkým životov detí. Pokiaľ ide o získavanie financí na to, aby sme sa vysporiadali s touto katastrofou, musíme však byť opatrní, že zmeny, klimatické zmeny budú mať dopad všetky na zraniteľné komunity, napriek tomu, že sa snažíme robiť prevenciu v tejto oblasti. Je to skutočne veľká výzva aj v kontexte súčasnej finančnej krízy. Kontinujúca, pokračujúca finančná kríza nás prinútila pritiahnuť si opasky my redukujeme výdavky, avšak nesmieme redukovať našu snahu pomôcť práve tým, ktorí našu pomoc potrebujú. V UNICEFe sa nám podarilo dosiahnuť e, škrty, nie tým, že by sme robili škrty v programoch, pretože sme si uvedomili, že každé euro môže pomôcť a tým pádom sme nešetrili na knihách ani na vakcínach, ale práve na personále v centrále. Musíme byť ešte viac transparentní. Výkonná rada UNICEFu, a to ma skutočne teší, odsúhlasila rozhodnutie, aby intergovernmentálne organizácie ako napríklad EC a Globálny fond, Svetový fond mali prístup k našemu internému auditu. A takisto som žiadal, aby sme odsúhlasili ďalší dôležitý krok, a ide o to, aby naše vnútorné audity boli k dispozícii na našej stránke do konca roku 2012 alebo ešte skôr. To je skutočne radikálna inovácia. A v rámci tých úsilí, ktoré som tu popísal, sme e, pyšní na to, že spolupracujem s Európskym spoločenstvom a Európskym parlamentom v dobrej veci pomoci deťom. Nepodarí sa nám e, zvíťaziť, ak nebudeme spolupracovať a čo možno najlepším spôsobom. Dúfam, že vy ste pyšní tak ako by ste aj mali byť, pokiaľ ide o ten dopad vašich príspevkov, nielen vo vzťahu k UNICEF, ale aj ostatným organizáciám, ale všetkým tým, ktorí tú pomoc potrebujú. A to sú hlavne deti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, tešíme sa na dosiahnutie lepších výsledkov, že sa nám podarí dosiahnuť to, čo by sme chceli dosiahnuť a že sa nám to skutočne aj podarí. To znamená svet, v ktorom budú deti môcť dôstojne žiť. Ďakujem. Grazie, eh, Lake. Ďakujem, pán doktor Lake. Bolo to veľmi dokonalé a úplné. S pani kolegyňou Kretu mám teraz predsedníctvo, takže dovolte mi, aby som jej eh, vedenie predsedníctva teraz odovzdal. Ďakujem. Aj pre mňa je veľkou cťou, že môžem spolupredsedať tejto diskusii. My oceňujeme veľmi, že ste tu, najmä v týchto ťažkých e, časoch, keď e, všade na svete vznikajú konflikty. Ako viete, náš výbor úzko spolupracoval s UNICEFom minulý rok v téme detské práva Spolupracovali sme aj v roku 2010 pri príležitosti Európskych dní rozvoja. Takisto sme pripravovali výbor DV o právach detí a detskej práci na Haiti. Chcela by som, aby táto spolupráca pokračovala a aby sa naďalej zintenzívňovala. Vieme, aké sú dôsledky ozbrojených konfliktov často najčastejšie dopadajú na deti a ženy. Práve pracujeme na takejto podobnej správe o ženách a deťoch v časoch vojny. Takisto sú vždy problémy s dodávkami potravín, vody, s dopravou a ľudia naozaj čelia neludskému zaobchádzaniu. Ešte jedna vec. A to je problém zajacov. Tento problém sa objavil aj počas arabskej jary. Eh, Hovorím o rukojemníkoch. Hostage. Eh, v, napríklad ženy a deti sú nútené chrániť vojakov pred útokmi vo vojne. A to sa nedieje iba počas vojen. Váš výbor bol veľmi e, neoblomný v Somálsku. Deti a ženy sú používané v Somálsku v prvej bojovej línii pri útokoch a my naozaj oceňujeme, čo robí UNICEF v Somálsku, ale myslím si, že by sme mali byť v, tejto, v tomto regióne ešte aktívnejší. EÚ je najdôležitejším donorom e, humanitárnej pomoci ale nehrá v tomto regióne konfliktov najdôležitejšiu úlohu, bohužiaľ. Musíme teda dbať veľmi na transparentnosť a zodpovednosť, pretože štáty sú stále egoistickejšie a my si musíme e, byť istí, že tie peniaze, ktoré dávame, sa dostanú e, k tým osobám, ktorým patria A takisto teraz e, DV chce hovoriť o deťoch v Malajzii. 30 detí v Malajzii sa dostalo do rukojemníctva v roku 2011. Takisto v Írsku stovky detí v detských domovoch trpeli e, pod e, útlakmi a zneužívaním Mohli by sme nájsť nejaké nové spôsoby spolupráce, aby sme predišli takýmto veciam. Toto som povedala ako podpredsednička výboru DV a teraz by som chcela vyzvať kolegov, aby takisto vstúpili do diskusie. Takže žiadam kolegov z výboru AFET a e DV, aby sa vyjadrili. Pán Panceris. Grazie, grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Som skutočne veľmi rád, že e, výkonný riaditeľ UNICEFu je dnes medzi nami, pretože je to skutočne neuveriteľná príležitosť, že máme možnosť vymeniť si názory práca, ktorú odvádzate, má určite obrovský význam. Ste významná, uznávaná osobnosť a požívate rešpekt na celom svete. Môžete poskytnúť potrebné zdroje. Napriek tomu by som si však rád vypočul váš názor k nasledovným témam témy, o ktorých hovoríme, nie sú iba humanitárneho charakteru. Prevažná väčšina problémov, e, ktoré riešite, sú bezprostredné dôsledky politických rozhodnutí. Dôsledok a rovnako aj dôsledok západnej spoločnosti, ktorá veľmi intenzívne vykoristuje tieto zdroje. Veľmi často ide e, doslova o akési e, doslova o vykorisťovanie. Dve tretiny zdrojov vlastní jedna tretina obyvateľstva alebo spoločnosti a tu už vlastne vidíme ten celý problém v plnom rozsahu. Myslím si, že je tu potrebné politické rozhodnutie a rozvojové modely, ktoré sú, tak povediac, pôvodom toho, tejto nerovnováhy. Neviem, či by nebolo dobré, pokiaľ by UNICEF bola o mnoho viac zapojená do politických rozhodovaní, rozhodne viac ako doteraz. A to vtedy, keď sa pripravujú programy a intervencie, ako aj pri realizácii týchto cieľov a plánov, pretože veľmi často získavame dojem, ale možno, že je to nesprávny odhad z mojej strany. Veľmi často sa nám však zdáva, že sa robí niečo ex post a nie ex ante. Preto by som veľmi rád vedel, či sa na to pozeráte rovnako, či by e, UNICEF mala byť e, viac súčasťou medzinárodných fór. Možno, že by ste nám mohli povedať, či tomu tak už je, respektíve do akej miery. aby vaša práca nebola užitočná len následne, ale aby ju bolo možné prakticky využiť, tak povediac, preventívne. Anybody else who wants to Chce sa ešte niekto vyjadriť? Pán Brok? No. no. no. So, maybe... Uh... Takže môžem položiť otázku, ak chcete. Ďakujem. Chcem sa spýtať jednu otázku. Som veľmi rád, že tu opäť ste medzi nami. Pred 15 rokmi sme sa videli naposledy. Ja mám jednu otázku. Teraz sa veľa diskutuje o azijských štátoch, kde máme v obchodných vzťahoch problém detskej práce. Chcel by som, aby ste nám poradili, čo by sme s tým mali robiť, pretože sa domnievam, že toto je spoločný záujem Medzinárodnej organizácie práce aj UNICEFu. Ako by sme to mohli zlepšiť lepšími metodami spolupráce? Ako by sme mohli implementovať opatrenia proti tomu. Európska únia má určité štandardy v zmluvách, v obchodných zmluvách, ale nikdy sa to nekontroluje, či tieto štandardy určité krajiny splňajú alebo nie. A chcel by som teraz počuť od vás radu, čo s tým, pretože my asi nesplňame našu úlohu tak dobre, ako by sme ju mali splňať v kontrole týchto vecí. Ďakujem. Thank you, I Ďakujem. Pani Lochbíler, podpredsednička výboru pre ľudské práva, by sa možno chcela vyjadriť. Nejaké, máte nejaké závery? Maybe you would like to answer me. Pán Lejk, možno by ste chceli zodpovedať predtým. Takže najskôr dostane slovo pán Lake, aby zodpovedal otázky. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za veľmi zaujímavé otázky, veľmi rôznorodé. Najmä ma zaujala vaša široká otázka, ktorá sa týka jadra toho, čo robí UNICEF. UNICEF je jediná agentúra OSN, ktorá teraz je schopná pracovať v Južnom Somálsku. My sme agentúra, ktorá robí kampane, očkovacie kampane proti obrne v Afganistane, kde sa iní vôbec nedostanú. UNICEF e, spolupracuje s EC a pracuje v mene EC v krajinách, kde sú veľké politické ťažkosti, kde Európska únia by nemohla konať priamo, napríklad v Zimbabve alebo v iných politicky konfliktných krajinách na celom svete. Preto je veľmi dôležité, aby UNICEF si udržal svoj štatút aby bol nie iba nepolitický, ale aby bol aj vnímaný ako nepolitický. Na druhej strane máte úplnú pravdu, keď hovoríte, že nie je ľahké oddeliť najmä na makroúrovni, na makroúrovni politické a nepolitické, pretože politické rozhodnutia majú dôsledky na práva detí a na prácu UNICEFu. Takže my v UNICEFe neustále diskutujeme o tom, kde bude tá línia medzi politickým a nepolitickým. A tu neexistuje žiadna jasná línia alebo hranica. My sa snažíme prijať nejaké alebo zaujať nejaké stanovisko, k tým zásadným veciam aj politickou formou, ale nechceme mm, vyzerať tak, že nadržiavame e, jednej strane a e, naša práca má mať za následok hlavne e, profit alebo výhody pre deti, nie pre nejakú politickú stranu. Napríklad, ja mm, si myslím, že všetci v UNICEF sa zaujímajú intenzívne o rozhodnutia, ktoré padnú v kontexte finančnej krízy v Európe aj v celom rozvinutom svete. a vo všeobecnosti v štátoch G20. Pretože od toho bude závisieť, ako tieto štáty budú riešiť rozvojovú politiku. Ja sa obávam, že štáty e, sa budú tak báť krátkodobých dôsledkov krízy, že budú investovať do rôznych programov na vytváranie pracovných e, miest, na budovanie infraštruktúry. To bude stáť veľa peňazí a mm, nebudú e, investovať do sociálneho sektora, do zdravia, vzdelávania a ľudského kapitálu. Nebudú investovať do detí. Ak tieto investície zmiznú, tak to bude mať negatívny dopad na, budúcne, na budúce zdravie celej spoločnosti. Myslím, že dejiny dokazujú, že zdravý e, rozvoj a zdravý rast musí byť nevyhnutne udržateľný, spravodlivý, musí zahŕňať celú spoločnosť e, formou investícií do vzdelávania, e, do zdravotníctva. Rast nemôže mm, zahrňať alebo pokrývať iba určitú časť spoločnosti. Je to taká všeobecná politická otázka. Nie je to iba otázka spravodlivosti, ale aj rozumného investovania do budúcnosti, do našich detí a UNICEF sprostredkováva toto posolstvo všade, kde len môže. A toto sa týka viacerých otázok, ktoré zazneli na začiatku, o ktorých ste hovorili. Deti sú zneužívané v ozbrojených konfliktoch ako rukojemníci a tak ďalej deti sú rekrutované v Somálsku, k tomu som e, pred mesiacmi už vydal stanovisko. Zabíjanie detí, napríklad dve deti nedávno boli zabité v Jemene, obete v Sýrii a inde. To je, každý takýto prípad je strašný. Obe úlohy UNICEFu musia byť vyvážené. Na jednej strane máme mandát od Bezpečnostnej rady. Bolo to, bola to rezolúcia 1999, kde sa hovorilo, že ak sa nejaká krajina zameria na školy, We have two roles here. Ak označí školy, tak bude na zozname Bezpečnostnej rady. Jedným z našich nástrojov je monitorovanie a podávanie správ. E, takto to riešime v Strednej Ázii, keď ide o detskú správ, prácu. A my vlastne vypracovávame e, správy a potom e, pracujeme s osobitnou zástupkyňou pre detskú prácu, ktorá na základe toho svoju správu spracováva. A potom pracujeme aj s vládami a ďalšími e, skupinami, tak aby sme mohli priamo pomáhať deti, deťom, napríklad ako som videl vo východnom Kongu, aby boli tie e, armád znova reintegrované do spoločnosti, aby dostali vzdelanie a tak ďalej. My musíme robiť obe tieto veci. Máme na jednej strane tú úlohu monitorovania a na druhej strane sa musíme e, starať o samotných detských vojakov. My sme takým hlavným globálnym strážcom dohovoru o právach dieťaťa. My sme vždy tieto práva obhajovali a vo viac ako 150 štátoch sveta, vrátane Európy a Severnej Ameriky, vydávame správy a stanoviska o deťoch, o stave e, detských práv, keď sa domnievame, že sú porušované. Musíme to robiť, ale takým spôsobom, aby sme mohli pokračovať s našimi programami v každej krajine, aby sme mohli pomáhať e, deťom v každej krajine naďalej. A to je taká demokracia, pardon, diplomacia, ktorá si vyžaduje určitý jemnocit. Musíme poukazovať na to, čo sa deje s deťmi, ale zároveň na nám to nesmie zabrániť v tom, aby sme e, pokračovali v našej e, práci vo rôznych štátoch sveta. Keby UNICEF e, stratil túto schopnosť, tak by to bolo veľmi zlé pre deti na celom svete, pretože my sme často jediní, ktorí sú schopní pracovať za veľmi ťažkých podmienok. Ešte jedna vec. Týka sa to e, inštitucionalizácie detí. Odpoveda to aj na vašu otázku o e, Malajzii. Domnievame sa, že inštitucionalizácia detí, najmä veľmi malých, je porušenie dohovoru o právach detí, pretože ten dohovor má za účel rešpektovanie najlepších záujmov dieťaťa a nič nie je lepšie pre dieťa ako rodinné prostredie, kde to dieťa môže byť šťastné. Myslím, že som všetko prešiel, všetky body. Pokiaľ ide o Strednú Áziu a detskú prácu, my spolupracujeme s Medzinárodnou organizáciou práce. Pred pár mesiacmi sme sa stretli a tešíme sa na e, spoluprácu so zástupcami EÚ a EEAS, pretože chceme vedieť, ako sa programy implementujú. A my sa snažíme v spolupráci s vládami aj s podnikmi konštatovať mm, strašné porušovania detských práv a bojovať proti tomu. Mrs. Lochbiller, the chair subcommittee on human rights. Teraz by sme ešte dali slovo pani Lochbillerová, ktorá je predsedničkou podvýboru pre ľudské práva Ďakujem. Mala by som svojim príhovorom uzavrieť túto tému, tak by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli medzi nás do parlamentu, že ste sa podielili o vaše skúsenosti. Skutočne váš príhovor bol veľmi info, obhutný na informácie, predovšetkým pokiaľ ide o to, že ste nám informovali o tom, koľko toho skutočne robíte sústredí sa predovšetkým na komunity, ktoré majú nízke príjmy a v rámci týchto komunít hlavne na deti. Neviem, kto by to mohol spochybniť. Je to skutočne najlepšia investícia, ktorú môžeme urobiť. Čítala som, že tretina populácie je tam deti. To znamená, že to je veľká časť našej spoločnosti a sú našou budúcnosťou. A takisto je skutočne ohromujúce, čo ste povedali. Ja som bola dojatá, ale zároveň aj zahambená, že som si uvedomila, že my ako spoločenstvo, svetové spoločenstvo robíme ešte stále tak málo. A predsa len s takými malými investíciami by sme mohli urobiť toľko veľa. Mohli by sme odstrániť choroby alebo zlepšiť podmienky, pokiaľ ide o výživu. Čiže to je skutočne veľmi dôležité. A detské práva, ktoré ste spomínali my na úrovni Európskej únie, používame termín že my sme v podstate v tejto oblasti do istej miery iba na začiatku, pretože na jar Európska únia prijala európsku stratégiu ohľadne práv detí, takže dúfam, že tým tá výchova alebo ďalšie rozvádzanie tejto našej iniciálnej fázy bude môcť viesť k tomu, že budeme lepšie spolupracovať. Samozrejme, výbor pre ľudské práva, ako ste aj povedali, vo všetkých našich uzneseniach kde sme hovorili aj o práve na vzdelávanie, tak tam zdôrazňujeme s veľkým dôrazom, že sústredenie sa na detské prác, detskú prácu aj odstranenie veľmi dôležité. Avšak máme aj usmernenia, ktoré súvisia s rôznymi formami porušovania ľudských práv. A máme takisto usmernenia, ktoré sa týkajú detí vojakov. Viaceré delegácie EÚ v teréne využívajú tieto naše nástroje a to sú nástroje, ktoré môžu tú situáciu zlepšiť. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Uviedli ste, že členské štáty Európskej únie pri dávajú zhruba 64 miliónov dolárov a ECHO ako také 30 miliónov. Ide tu o oblasť afrického rohu. A my sme všetci veľmi dobre pochopili, že je to potrebné podporovať vašu organizáciu a pokračovať v tejto finančnej podpore o to viac, aby ste mohli dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Ďakujeme, že ste prišli. Uh, <clears throat> Začneme teda s posledným bodom na našom programe. Ide tu o lepšie využívanie reštriktívnych opatrení v kontexte jednotnej politiky voči autoritárskym režimom a navrhujem, aby sme dali slovo najprv Sir Grahamovi Watsonovi, a potom pani Portela a potom budeme mať spoločnú rozprávu. To nám ušetrí čas, ako viete, a tým sa vlastne dostaneme k tým témam aj detaľnejším spôsobom. Takže bez nejakého predlžovania, pán Graham, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V tejto správe som sa snažil uplatniť novú právomoc parlamentu, ktorá mu vyplýva z Lisabonskej zmluvy formou odporúčania rady. Hoci si uvedomujem, že táto správa by mala byť adresovaná práve rade a komisii a e, vysokej predstaviteľke v súlade s tým, aké kompetencie zastávajú. Táto správa je o sankciách. Iste si uvedomujete, pán predseda, že pokiaľ ide o sankcie, nemáme nejakú spoločnú definíciu vo vzťahu k medzinárodnému právu je to najkontroverznejší nástroj zahraničnej politiky, ktorú vôbec máme, ale ich kľúčová úloha a kľúčový prínos je práve ich kapacita stigmatizovať a izolovať ich ciele. My sme sa k sankciám vždy stávali ako k reštriktívnym opatreniam. My sme sa snažili uplatňovať cieľené sankcie, malé sankcie vo vzťahu k individuám a elitám. Mali sme čierne zoznamy pretože sme ich považovali za oveľa efektívnejšie ako nejaké paušálne, kompletné ekonomické, hospodárske embarga. A momentálne sme zašli až nad rámec tých sankcií, ktoré boli odsúhlasené na úrovni OSN. Avšak nikdy ako Európska únia sme nemali nejakú komplexnú politiku, pokiaľ ide o sankcie, hoci politický výbor pre bezpečnosť prizval komisiu, aby sa na toto problematikou zamyslela. Táto správa sa zaoberá unilaterálnymi sankciami EÚ, nie tými, ktoré sú odvodené z rozhodnutí OSN, a, očak- a očakáva komplexnú politiku ohľadne sankcií, berúc do úvahy tým, že to, bude mať, e, že to súvisí aj so zdrojmi a že to bude požadovať od členských štátov, aby zdieľali ochotnejším spôsobom s Európskou úniou a jej orgánmi určité informácie, ako napríklad pokiaľ ide o e, informácie o účtoch, ktoré by sa mohli zmraziť Jeden z argumentov, pán predseda, proti tejto správe by mohol byť ten, že politika sankcií je reaktívna a nie proaktívna. A ak by to bolo proaktívnym, tak by to mohlo podporovať skôr určité zmeny režimov. Ja však argumentujem takým spôsobom, že Európska únia využívaním určitej mekej moci bola skutočne veľmi efektívna práve v mm, pobádaniu zmien režimov a týmto spôsobom by sme mohli ďalej aj postupovať. Jedným z cieľov, pokiaľ ide o sankcie Európskej únie doteraz, jeden z cieľov, prepáčte, by som mohol povedať, doteraz bolo to, že, že sa nám podarilo odradiť e, vlády od nejakých nedemokratických postupov. Môžeme sa pozrieť na Burmu alebo na Zimbabve alebo možno ešte pobrežie Slonoviny. Mohli by sme sa spýtať, prečo sa sankcie neuplatňujú voči všetkým režimom, ktoré sú obviňované z toho, že sú autoritárske alebo že sú nedemokratické, ako napríklad Saudská Arábia alebo Singapur. Pretože určitý nekonzistentný prístup k uplatňovaniu týchto sankcií ako keby ničil dôveryhodnosť únie a v každom prípade redukuje účinnosť týchto opatrení ako takých. Avšak netvrdím, že som nejakým expertom, pokiaľ ide o sankcie. Ja som skutočne rád, že si budem môcť vypočuť určité pripomienky kolegov a čakám aj na ich pozmeňujúce návrhy vo vzťahu k mojej správe. Avšak som presvedčený o tom, že Európska únia, že by jej to prospelo, ak by sme mali takúto politiku komplexného charakteru. E, tá úvodná časť v mojej správe bude musieť byť rozšírená, o tom to som si vedomý. Ja sám ešte bude predložený dva pozmeňujúce návrhy. Jeden z nich bude sa týkať aktivácie doložiek o bilaterálnych obchodných dohodách a druhý by sa týkal vyšetrovania v rámci Európskej únie. vo vzťahu k tým, ktorí budú sankcionovaní alebo sa snažia vyhnúť sankciám. Ale táto, to si ešte vyžaduje jasnejšie definície toho, kedy by sa mali reštriktívne opatrenia uplatniť, reštriktívne sankcie, ako by mali vyzerať, ako by mal vyzerať politický kontext, do ktorého sú zásadené, by mal vyzerať počíta takisto aj s vytvorením efektívnej politiky sankcií, tým, že by členské štáty sa mali zaviazať, že budú hovoriť jedným hlasom a, a že budú implementovať tieto sankcie e, uniformným spôsobom a tým, že sa zabezpečí to, že budeme mať aj sankcie proti spoločnostiam, firmám a že by sme zabezpečili integrovanejší prístup vo vzťahu k Európskej službe vonkašiu činnosť a komisii ako takej. Aj my sa musíme zaviazať určitej koherentnej politike v rámci Európskej únie, teda v rámci našich hraníc a takisto musíme byť schopní vytvoriť medzinárodnú podporu pre tie politické ciele, ktoré chceme predovšetkým ide o tie krajiny, ktorých sa to bude potom konkrétne týkať. Na to, aby som vysvetlil teda celú platformu toho, čo by možno mohlo byť popísané ako etická zahraničná politika, alebo čo by sme mohli označiť ako zahraničnú politiku, v ktorej alebo z ktorej, e, v ktorej neabsentuje etika a v rámci ktorej sa táto e, etika uplatňuje. Ďakujem pekne. Áno, máte pravdu. Vidíte, že je tu veľké množstvo možnosti, ako sa tieto nástroje dajú využívať a iste viete, že ide tu predovšetkým o politické rozhodnutia, pokiaľ ide o uvalenie takýchto sankcií. Iste si uvedomujete, že to nie je celkom v súlade s Európskou úniou ako takou. Videli sme to včera na hlasovaní v OSN, pokiaľ ide o Sýriu, takže to je jasný signál, kde sa nachádzame. A teraz by som chcel prizvať pani Portelu, aby predniesla svoj príhovor. Ďakujem pekne. Táto rezolúcia sa týka konzistentnosti politiky EÚ v oblasti sankcií. Z akademického hľadiska sa zaujímame aj o efektívnosť. Otázka je taká, že sankcie lepšie prezentujeme európskej verejnosti tak, ak majú naozaj nejaké výsledky. Nestačí iba zavádzať sankcie, musia aj fungovať. Ja by som teda navrhla štyri hlavné reformy za týmto účelom. Po prvé, cieľ sankcie by mal byť lepšie špecifikovaný v samotných dokumentoch. Musí sa vysvetliť motív, ale to nestačí. Musia byť vysvetlené aj špecifické ciele, čo sa má dosiahnuť. Jasnejšie definované ciele sú nutné, pretože tie vlastne potom sú takým meradlom E, podľa ktorého sa meria neskoršie pokrok. Po druhé, rezolúcia dobre hovorí o tom, že teda efekt sankcií sa musí merať, ale nemalo by sa to merať iba po zavedení sankcií, ale už pred nimi Čiže posúdenie vplyvov by sa malo vypracovať pred tým, než sa zavedú sankcie, tak aby bolo jasné, či budú efektívne. Čiže také predbežné hodnotenie potrebujeme na to, aby sme optimalizovali opatrenie vo forme sankcií. Mala by tam byť analýza spoločenskej štruktúry a ekonomickej štruktúry cieľovej krajiny, to, ako takéto opatrenia ovplyvnia určité sektory ekonomiky, spoločnosti a tak ďalej a aké sú mocenské vzťahy elity v cieľovej krajine. Teda inými slovami, aké opatrenia by mali aký efekt na cieľovú krajinu, a aké dopady budú mať na obyvateľstvo elity a takisto aj mieru podpory, ktorú elita v krajine má. Po tretie, možnosť zrušenia e, sankcií by e, mala byť sprevádzaná procesom komunikácie s lídrami cieľovej krajiny aby e, títo politici vždy vedeli, čo majú urobiť za účelom zrušenia sankcií. A mali by si byť istí, že ak krajina splní podmienky, tak EÚ zruší sankcie. Komisia by mala vytvoriť mechanizmus pravidelných konzultácií a monitorovania e, vo vzťahoch ku štátom AKT, ktoré porušujú demokratické štandardy. Napríklad hovorím o článku 96 e, dohody z Kotonu tento postup, ktorý je tu popísaný, eh, by mm, mohol byť eh, prenesený aj na rámec CFSP. Na záver, Máme v súčasnosti dve malé jednotky pre sankcie v komisii a potom ešte v Európskej zahraničnej službe je ďalšia jednotka pre služby, pardon, pre sankcie a všetky tieto tri e, jednotky by sa mali zlúčiť, aby sme vytvorili synergie, aby sa zlúčila expertíza. Títo e, experti interní z komisie by mohli využívať aj externých expertov, keď budú vypracovávať predbežné hodnotenie vplyvov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Namiesto jedného, jednej jednotky by sme nakoniec mohli mať tri. Tak toto zvyčajne býva, tak či tak. Ďakujem. Myslím, že teraz asi viete už, že máme viacero tieňových spravodajcov a takisto iných e, kolegov. Chcel by som teraz vyzvať pani Jegle, aby sa vyjadrila. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj obom predrečníkom. Chcela by som zdôrazniť, že táto iniciatíva je veľmi dôležitou iniciatívou a pre nás, Európsky parlament, je e, veľmi dobré, že sme e, s touto e, iniciatívou prišli. Ako tu už bolo spomenuté, ide tu aj o politické rozhodnutia, ktorých sa musíme zúčastniť po Lisabone máme prakticky aj právo niečo podobné žiadať, takéto práva. Dovolte mi položiť zo pár otázok, ktoré budeme môcť určite ešte ozrejmiť v diskusiách. Chýba mi jasná definícia toho, čo vlastne sú autoritárske režimy. Pán Watson povedal, že je tu akási e, inkonzistencia v tom, ako e, zaobchádzame s autoritárskymi režimmi. Musíme si to uvedomiť, rovnako ako aj to, do akej miery by sankcie mohli poškodiť civilnému obyvateľstvu. Takisto treba myslieť aj na to, ako by sme mohli zredukovať negatívne vplyvy sankcií na obyvateľstvo. Teda musíme nielen žiadať takéto sankcie, ale urobiť e, všetko preto, aby bolo možné z tohoto systému vystúpiť. Takisto si musíme položiť otázku, akú úlohu môže zohrávať e, Európsky parlament v tomto procese, či už ide o dozor nad sankciami alebo spolupôsobenie pri e, uskutočňovaní týchto sankcií ja pána Watsona plne podporujem v tých požiadavkách, ktoré tu spomenul a síce pokiaľ ide o e, klauzuly o ľudských právach, ktoré musia byť v týchto dokumentoch e, obsiahnuté. Momentálne rokujeme o Maroku a dostali sme sa v rámci týchto e, vyjednávaní pomerne ďaleko. E, Avšak tu už musíme povedať, že musíme byť féroví. Nemôžeme povedať, že tu je jedna krajina, s ktorou by sme veľmi radi rokovali a je tu druhá krajina, e, ktorú nepovažujeme za e, tak priateľskú. Skrátka, musíme byť féroví a musíme mať e, jasné usmernenia u všetkých sankcií musíme dbať na to, aby vzťahy k daným krajinám neboli prerušené. Napriek sankciám musíme udržiavať dialóg a e, podieľať sa na e, dialógu v budúcnosti. Musíme sa teda postarať o to, aby civilné obyvateľstvo, civilná spoločnosť e, bola na našej strane. Je pre mňa veľmi dôležité, aby sme zvažovali aj to, ako e, môžeme zabrániť tomu, aby členské štáty nemerali e, dvojakým metrom. Musíme teda jasne rozlišovať medzi tým, čo sú vlastne autoritárske režimy a musíme tiež zvážiť, kedy vôbec e, sankcie uvalíme, ako chceme pri uvaľovaní týchto sankcií postupovať, za akých podmienok vystúpiť z týchto sankcií Ďakujem teda za túto prvú rozpravu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Pán Zala. Pán Zala. Reporter, Ďakujem. Spravodajca pán Watson spomenul, že on nie je odborníkom na e, tieto úvahy, ale myslím, že tá správa je veľmi solidná, dobrá a je veľmi dobre naštrukturalizovaná. Mám tri pripomienky v tejto fáze. Poprvé, ako vždy, je tu problém s nedostatkom jednotnosti medzi členskými štátmi. Jednotliví členovia často si e, kultivujú, pestujú osobitné vzťahy, či už historické alebo obchodné, s problematickými e, štátmi, s problematickými politickými režimami na celom svete. A toto podkopáva kapacitu a postavenie EÚ ako celku. Myslím, že správa hovorí o tomto probléme a, a navrhuje aj riešenie v oceku 1, aby sa stanovili prísnejšie kvantifikovateľné kritéria, keď sa zavadzajú sankcie zo strany EÚ. Kolega teraz spomenul problém s definíciou autoritárskych režimov. To je ďalší, ďalší problém, ktorý máme na stole. Myslím si ale, že eh, je to tu jasné. Ak sú tu eh, tie spúšťacie podmienky sankcií, ak sú definované, tak bude ťažšie pre jednotlivé členské štáty vyhnúť sa tejto eh, politike potom by sankcie EÚ boli koherentnejšie, univerzálnejšie a neboli by selektívne, tak ako sú teraz. Sú, súhlasím vo všeobecnosti so spravodajcom, ale nemali by sme e, za, zabúdať na to, že tu dochádza aj k, k určitej e, výmene, pretože ak budú sankcie automatické, tak potom stratíme určitú manevrovaciu schopnosť. Niekedy potrebujeme selektívny prístup, aby sme splnili, aby sme dosiahli naše ciele. To je vlastne jedna, jeden z nástrojov, ktorý štát má k dispozícii. Potrebujeme väčšiu jednotnosť samozrejme, ale musíme si ponechať aj flexibilitu, aby sme boli schopní využívať sankcie, najmä ten prísľub možného zrušenia sankcií. To je veľmi dobrý nástroj na ovplyvňovanie diktátorov. Ja som skeptický eh, k definícii autoritárskeho režimu. Myslím, že ak budeme schopní bojovať proti diktátorom, tak by taká definícia bola užitočná. Myslím si, že flexibilita je nástrojom eh, úspešného vyjednávania. Dve pripomienky ešte, pokiaľ ide o, o deti lídrov z týchto e, krajín, deti lídrov opozície z nedemokratických krajín a prípadné ich pozývanie na naše univerzity. Ja si nemyslím, že to je úplne e, dobré riešenie. Ak títo ľudia nemajú víza, tak nie je možné, aby tu chodili do školy. Viem, k akému škandálu došlo k, v Spojených štátoch, ale na druhej strane je tu ešte ten problém, že e, keď deti diktátorov alebo z nejakých kmeňov štadujú, študujú v Európe alebo v Spojených štátoch, často sú vedúcimi E, silami zmeny. Napríklad synovia Kadáfiho nie sú najlepším príkladom tohto javu, ale nemali by sme e, strácať zo zretela e, ten veľký, veľký obraz, celkový obrázok. No a na záver, tí hlavní predstavitelia režimu v diktatúrach e, najvyššie postavení ľudia často osobne kontrolujú štátny majetok. V mnohých štátoch, najmä v energeticky bohatých štátoch, je to tak a často e, tento majetok majú uložený v bankách v EÚ. Viem, že tento problém je právneho charakteru, ale myslím si, že EÚ by mala nájsť nejaký spôsob, ako uvaliť sankcie aj na takýto majetok. Neviem ako, ale e, mali by sme sa na tento problém zamerať. Možno, možno by sme mohli spolupracovať a e, určite vyriešime tento aktuálny problém. Ďakujem. Pani Lusing. Ďakujem, budem stručná, pretože väčšina argumentov, respektíve poznámok, o ktorých som zvažovala, bola spomenutá pred rečníkmi, ako aj spravodajcom samotným. Niektoré z mojich úvah alebo bolestí e, brucha, ktoré mám, sú tak povediac boli e, konštatované už aj v tejto správe. Ale ako ostatní e, povedali, nie sú uspokojivo tieto problémy riešené. Preto by som chcela spomenúť hlavne definíciu autoritárskych režimov, respektíve diktatúr. Ide o účinný nástroj, respektíve môže sa jednať o účinný nástroj. Tu sa pripájam k tým, ktorí hovoria o tom, že e, niekedy nežiadúce účinky, vedľajšie účinky je potrebné veľmi starostlivo analyzovať, predovšetkým čo sa týka dopadu na široké obyvateľstvo. Tento nástroj v sebe nesie aj určitý potenciál zneužitia. Mohlo by sa stať, že určité režimy, s ktorými dobre spolupracujeme, alebo ktoré z európskeho hľadiska alebo z iného dôvodu, e, pretože majú veľmi e, dôležitú zemepisnú pozíciu, že sa s nimi e, spolupracuje. To mi spôsobuje obrovské problémy. Spravodajca to už sám spomenul. Ja som si napísala, čo je napríklad so Saudskou Arábiou, Saudskou Arábiou, Uzbekistanom, s Bahrajnom a podobne. Musíme teda pracovať na tom ďalej, aby sme vypracovali platné e, kritéria definícií pre autoritárske režimy alebo diktatúry a tieto režimy potom uviedli kompletne na jednom zozname, aby k takýmto problémom nedochádzalo. A to je všetko k môjmu príspevku, pretože všetko ostatné povedali už druhí kolegovia. Pán Kelen. Ďakujem, pán predseda. Môžem iba poďakovať kolegovi Watsonovi za túto iniciatívu, pretože to je iba logické nadviazanie na arabskú jar. Myslím si, že musíme vyslať poprvé a v prvom rade politický signál z Európskeho parlamentu. Musíme e, byť konzistentní, pretože to je to isté ako dôveryhodnosť. Európska únia sa nestane globálnym hráčom bez e, toho, aby e, jednotne, konzistentne zastávala v každodennej politike naše základné hodnoty. Potom je tu aj otázka toho, či sami seba rešpektujeme, či berieme sami vážne tie hodnoty, ktoré my proklamujeme. Ako spomenul pán Watson, je tu etická dimenzia, ktorá by mala byť integrovanou súčasťou našej spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Takýto prístup by bol mocným st- stimulom pre našu spoločnú zahraničnú politiku. A bol by to silný signál aj pre našich zástupcov, ktorých máme v tretich štátoch. Aby toto brali vážne, nie iba formálne. Takisto by to bol liek proti bilateralizmu, ktorý ešte stále dominuje v našich vzťahoch s tretimi štátmi. Súhlasím s tým, že musíme vážne pracovať na kritériách a súhlasím s tým, že potrebujeme efektívnosť a zacielené reštrikcie. V prípade Bieloruska sa nám to podarilo. Nepoškodili sme miestne obyvateľstvo, neobmedzili sme ich slobodu pohybu, ale zamerali sme sa iba na vládnúcu elitu. Definícia autoritárskych režimov. Ja súhlasím s kolegyňou Jegle, že musíme na tom pracovať, ale v každom prípade myslím si, že Eh, strach zo spätnej väzby v našich vzťahoch s tretimi štátmi by sme mohli vyvážiť tým, že vytvoríme z tejto politiky spoločnú politiku EÚ. To bude dobré pre obyvateľov tretich štátov, ale aj pre nás samých. Thank you very much. So now Mr. Butikofer. Ďakujem teraz pán Butikofer. Ďakujem pán predseda. Tieňová spravodajkňa je moja kolegyňa Taja Kromberger a v e, jej mene teraz vystupujem. To, čo však teraz e, chcem povedať, je iba môj názor a nie bezpodmienečne jej názor. Mám určité problémy s viacerými e, časťami tejto správy, ktoré začínajú pokusom e, žiadať jasné definície. Nie som si celkom istý, že zahraničná politika je tou oblasťou, kde môžeme e, snahou vytvoriť jasné definície niečo dosiahnuť myslím si, že v zahraničnej politike musíme byť schopní zohľadniť špecifické okolnosti špecifického prípadu a zvážiť ich. Pokiaľ teda takto pojmeme definície, že definície, ktoré sú špecifickou analýzou špecifických situácií, potom takéto definície nemajú veľkú cenu. Ale pokiaľ e, definície budú príliš zúžené, tak sú zase nepraktické. Ja si myslím, že definíciami, respektíve pokusom, kde sa snažíme rozličné e, prípady e, riešiť definíciami, nedostaneme ďalej. Takisto nie som toho istého názoru ako vy, keď hovoríte, že e, je double standards, môžete byť e, globálnym aktérom. To dokazuje Čína. E, my to dokazujeme takisto v rámci OSN. Európania tak povediac praktizovali tieto double standards, teda dvojité štandardy, dvojité normy. Uh, kritika týchto dvojitých noriem je správna, ale nemyslím si, že by to bolo možné zrušiť tým, že to jednoducho definujeme. Môžeme to zrušiť len tak, že budeme o tom viesť spor. Ďalej, čo sa týka vodcov autoritárskych režimov, čo tým myslíme? mali by sme rozlišovať medzi diktatúrami a autoritárskymi režimami. Z politického hľadiska to, myslím si, má zmysel. Ja by som nebol rád, keby som e, sa e, na niečom politicky dohodol a potom by sme prakticky do jedného e, hrnca hádzali všetko, čo má dočinenia s autoritárskymi režimami to sú, myslím si, príliš odlišné reality na to, aby sme to mohli prakticky jedným šmahom zrušiť. Tretí bod. V e, písmená e, V, e, dvojité V a X, aké dôsledky by to mohlo mať, pokiaľ sú ľudia sankcionovaní. Ja si myslím, že tieto písmená V, dvojité V a X tiež navrhujú dvojité štandardy alebo normy. Natural persons, ko, citujem, nemôžeme skrátka uh, sankcionovať proste nejakých uh, príbuzných. Dajme tomu uh, brat takéhoto človeka žije v Európskej únii, ale dištancoval sa úplne od neho. Uh, Takže túto skutočnosť, že niekto je s niekým spríbuznený, nemôžeme e, použiť ako podnet k sankcionovaniu. To nepovažujem za správne. A posledný bod. Myslím si, že pokiaľ používame pojem, ktorý máme v písmene AE, coercive diplomacy, myslím si, že musíme sa e, zasadzovať za tieto perspektívy v zmysle ľudských e, práv, ale e, tvrdiť to, že Európa môže niečo podobné praktikovať, je, myslím si, nadnesené. Môžeme to trochu ovplyvniť, ale pre takúto diplomáciu nám jednoducho chýbajú prostriedky. Ďakujem pekne z toho jasne vyplýva, že musíme nájsť určitú vyváženosť medzi tými základnými predpokladmi, aby sme získali väčšiu dôveryhodnosť, o ktorej sme tu hovorili, ale zároveň musíme si ponechať určitú flexibilitu, pretože vieme, že tu máme rozličné prípady a iste si uvedomujete, že spravodajci budú musieť nájsť tú zlatú strednú cestu. Ďakujem pekne. Pán Salavrakos, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán Graham Watson je môj priateľ a patrí k tým ľuďom, ktorí e, u ktorých by som podpísal e, všetko to, čo prečíta, aj bez toho, že by som ten text videl. Ale tentokrát som e, toto pravidlo porušil, prečítal som si tento text, považujem ho za, za dobrý, ide o lepšiu transparentnosť, lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom hovoriť jednohlasne na túto tému v žiadnom prípade by som nechcel poškodiť dôveryhodnosť. Ide okrem iného aj o výmenu informácií medzi jednotlivými štátmi, pokiaľ ide o výmenu informácií o autoritárskych režimoch. Ide o autoritárske režimy. Som toho názoru, že by sme sa mali vyhnúť definíciám pokiaľ budeme definovať, čo je autoritársky režim, tak dáme e, režimu, takémuto režimu skutočne príležitosť preto, aby práve e, obišiel túto e, definíciu a tým prakticky obmedzíme naše poňatie v realite. Uvediem príklad. Napríklad London School of Economics E, nič nebránilo e, tomu, aby e, prijala finančné prostriedky od Karáfiho. Všetci vieme, kto je Karáfi, ako provokuje, ale pokiaľ by sme mali jasné právnické kritéria, musíme povedať, áno, bol zvolený, ale zvolený predsa bol Hitler a mnohí iní diktátori, ktorí svojho času mučili ľudí jednoducho, pretože e, vykonávali svoju moc. To znamená, že e, zvolenie toho človeka ho nelegitimuje k takýmto činom. Takže pri tejto formulácii autoritárskych režimov musíme byť veľmi opatrní. Čo sa týka ekonomických sankcií, v zmysle medzinárodného práva a e, aj v zmysle Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že to bude politické e, rozhodnutie, ktoré sa týka princípu subsidiarity. Otázka je, čo tu vôbec môžeme podniknúť. Mohli by sme postupovať koordinovane medzi jednotlivými členskými štátmi, aby sme či už takým alebo onakým spôsobom e, vytvorili jasnú politiku pre Európsku úniu, ktorá by priniesla výsledky e, vzhľadom na e, dobrú povesť, ktorú Európska únia má. Nechcel by som ďalej už na túto tému hovoriť. Viem, o čo spravodajcovi ide, aké problémy tu máme, aké e, myšlienky by sme mali zvážiť aj my. Je to skutočne veľmi háklivá téma, jedno, aký prístup k nej zvolíme. Veľmi ľahko si však ale pri tejto téme môžeme popáliť prsty. Ide tu predsa o milióny, ktoré tie, ktorými hýbu tieto, títo vodcovia autoritárskych režimov. Skrátka sú to obnosy, ktoré prakticky odoberajú e, jednotlivým regiónom alebo krajinám. Sú to obnosy, ktoré e, vlastne e, spôsobujú určité zmetky aj e, v prepojení na kapitál. Musíme si uvedomiť, že hrubý národný produkt v celosvetovom merítku činí miliardy dolárov. To znamená, ide o e, celosvetové dlhy. Ide tu o neuveriteľné sumy, ktoré sú uložené v bankách. Pritom veľká časť 30 týchto obrovských súm pochádza e, z týchto autoritárskych režimov. To znamená, že tu ide o sumy, ktoré sa e, nachádzajú mimo normálneho menového systému. To je to, čím sa budeme musieť zaoberať a ísť do hĺbky. Musíme si položiť otázku, či skutočne chceme vážne ďalej e, v tomto e, zmysle postupovať. Pokiaľ sa pozrieme na arabskú jar, ukázalo sa, že s tými, s ktorými spolupracujeme v v rámci Európskej únie sa ukázali byť ako autoritárske režimy, ale pre týchto ľudí sme organizovali recepcie ešte donedávna. Vieme predsa, že autoritársky e, režim vládne v Egypte. Vedeli sme, kto bol Karáfi. Takže opakujem ešte raz, musíme postupovať skutočne e, vážne, e, musíme vážne E, navzájom komunikovať, musíme postupovať e, tak, aby to zodpovedalo v pravde. Ďakujem. Najčastejšie prípady sú tie, kedy sa z dobrých príkladov stanú zlé. Zriedkavejšie je to už, keď sa z horších príkladov stanú dobré. A veľmi zriedkavo sa stáva, keď niekto je raz dobrý, potom zlý, potom dobrý a potom zase zlý. Takže ďakujem pekne, pán Kasulidis. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem. Chcel by som povedať, že iniciatíva a to úsilie, ktoré bolo vynaložené zo strany pána Watsona, sú skutočne chválihodné, pretože sme sa poučili z arabskej jary a človek sa diví, že vidíme, že sovietský zväz skolaboval a krajiny východnej Európy boli oslobodené. Zatiaľ čo v takých krajinách ako Latinská Amerika jedna za druhou mala diktátorov, ktorí padli a demokracie sa ustanovili. Avšak inde na svete, v arabskom svete, demokratické sekulárne síly, emancipácia žien a práva detí a tak ďalej nikdy nenašli opodstatnenie až do tejto chvíle, kedy sa všetci proti utlačaniu postavili my ani Američania sme nikdy nebojovali za skutočnú demokraciu práve v tomto regióne sveta. Odpovede je teda tu. Je uvedená v úvod, dôvodnej správe. Ide tu o petrodoláre. Tieto petrodoláre jednoducho nás viedli k tomu, že sme zatvárali oči pred týmito neprávosťami, pred týmito nedemokratickými autoritárskymi režimami, ktoré existovali v, týchto, v tejto časti sveta. Odpovedzte si sami úprimne na otázku. Keď chceme povedať, kto je autoritárny a kto nie je. Pred rokom napríklad boli by sme vôbec zaradili pána Mubaraka alebo pána Benaliho na tento zoznam autoritárskych režimov? Pýtam sa každého z vás, zodpovedajte si túto otázku sám pred sebou, celkom úprimne. Boli by sme to urobili takto pred rokom? Ja som presvedčený, že mali by sme rozlišovať medzi sankciami, ktoré sú podporným opatrením a reštriktívnymi opatreniami, ako to už uvádza ich medo, no pokiaľ ide o autorita- autoritárnych e, panovníkov a ich rodiny. A potrebujeme určitý etický kódex. Nepotrebujeme sankcie. Etický kódex znamená, že ak budeme mať banky v Európe, ktoré budú mať informácie, poznať klientov, na to, aby bojovali proti prepieraniu peňazí, A to, že vlastne oni zoberú peniaze od takýchto diktátorov, jednoducho, jednoducho perú peniaze týchto autoritárnych e, predstaviteľov štátov. Dostáva sa to na účty a potom sa s tým už nedá robiť. To isté platí, pokiaľ ide o pokiaľ ide o univerzity alebo iné inštitúcie, ktoré sa chovajú dosť benevolentne, pretože aj tam sa takýto podobný systém prania peňazí uplatňuje. Etický kódex, pokiaľ ide o futbalové týmy, mužstva, to je takisto ďalšia oblasť, kde títo diktátori uplatňujú svoje financie. Takže máme súhlasiť, mali by sme súhlasiť de facto o nejakom etickom kódexe pre všetkých. A potom, tak ako to povedal aj pán Budikofer, by sme mohli uplatniť tie nástroje, ktorými by sme jednoducho umožnili reakciu na konkrétne e, prípady, situácie a konkrétnych diktátorov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Keď už sme hovorili o petrodolároch, tak som si spomenul rímskeho cisára, ktorý povedal, že peniaze nesmrdia. Takže možno tieto peniaze predsa len smrdia. Pokiaľ ide o čistotu, tá je takisto, tu uprednostňujeme viac ako špinu, takže čisté peniaze, či už opraté, sú možno lepšie ako tie, ktoré ešte nie sú opraté. Ale nech sa páči, pán Benzílis takisto sa chce vyjadriť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som e, chcel niečo predoslať. V medzinárodných vzťahoch je flexibilita nie je znakom nekoherentnosti. My sa snažíme v istom ohľade v reálnej politike e, zabezpečiť akúsi e, koherentnosť. Nie je však možné e, všetkých e, merať e, jedným merítkom bez ohľadu na to však eh, práca, ktorú odviedol pán Watson, je veľmi dobrá práca. Je to dobrý eh, príspevok, je to aj referenčný bod, ktorý by mohol eh, slúžiť pre koherentnú a jednotnú politiku Európskej únie. Dovolte mi len zo pár úvah. Chcel by som s pánom Watsonom preskúmať, či e, existuje možnosť toto zvážiť. Skrátka zaujímalo by ma, či existuje nejaké riešenie nájsť e, definíciu autoritárskych režimov. Možno, že by bolo možné e, použiť nejaký hodnotiaci raster, ktorý by pozostával z pevnej časti a z flexibilnej časti. Alebo by sme mohli nájsť model, kde by sme stanovili určitý prach a od tohoto Prahu počínajúc e, e, by sa potom e, určovali hodnoty alebo by sme proste stanovili, kde došlo len k minimálnym sankciám. Samozrejme, že nemôžeme stanoviť maximálne štandardy, môžeme stanoviť len minimálne normy a tiež si myslím, že by sme to mali prehlbiť. A zvážiť účinnosť a neúčinnosť sankcií. Pokiaľ ide o účinnosť, je to dôležité, aby sme e, takto oslabili e, pozíciu autoritárskeho režimu, ale dôležitá je aj ďalšia otázka. Pri takýchto sankciách sme veľmi často mohli konštatovať, že e, k týmto, tieto sankcie nemali daný efekt dotklo sa to predovšetkým obyvateľstva, ale autoritársky režim ako taký to nenarušilo. Myslím si, že by sme sa mali snažiť o to, aby bola táto práca prepojená e, s tým, čo sa robí v oblasti e, susedskej politiky. Táto kondicionalita musí byť jednoducho prepojená so sankciami. Nejde o dva o dve oddelené akcie. Ináč e, to celé proste nie je dostatočne dôveryhodné. Chcel by som ešte záverom dať odpoveď e, pánu Kasolidisovi. Práca, ktorá tu bola odvedená, bola veľmi dobrá. Myslím si, že sa snažíme zmeniť aj úlohu našich e, diplomatických terminálov. Pokiaľ sa pokiaľ máme kontakty s týmito režimami, pokiaľ by boli kontakty s týmito režimami, tak by sme veľmi e, rýchlo zistili, alebo minimálne pred pár mesiacmi zistili, kto je Benali. Ja som veľmi často navštívil e, tieto krajiny. Myslím si, že človek nemusí byť mimozemšťanom na to, aby to sám skonštatoval. Takže opakujem, táto tematika by mala byť e, s, prepojená aj na diplomáciu, pretože takto by sa dala veľmi e, rýchlo zistiť e, situácia alebo e, stav krajiny. Asi viete, že keď e, tu budeme sa snažiť o automatickosť sankcií, tak musíme mať aj nejaký etický kódex, ktorý by e, automaticky spustil niečo, keď sa nebudú tie sankcie e, rešpektovať. Pán Butikhofer, ešte výnimočne vy, potom pána Kukana, pripustíme k slovu potom zástupca komisie a potom dvaja spravodajcovia aby sme skončili do 6.30. Ďakujem, pán predseda, za vašu veľkorysosť. Chcel som zareagovať na pána Kasolidesa. Áno, pokiaľ ide o mňa, tak si myslím, že aj pred 5-6 mesiacmi alebo rokom sme hovorili, že Ali je autoritárny e, vodca a Mubarak rovnako. Nemyslím si, že to bol taký problém zistiť alebo konštatovať a nemám tiež nejaký problém s tým, aby som dnes povedal, že e, Putin. Že Putin je autoritárnym, že Putin je autoritárnym vodcom. Ak sa pozriem na písmeno A, to develop criteria for restrictive measures are applied, tak na to musím odpovedať následovne. Pre mňa pri tejto otázke zohráva úlohu aj to, do akej miery je určité opatrenie úspešné. Nemôžem e, voči Putinovi vystupovať s rovným inštrumentáriom ako voči nejakému africkému potentátovi. To reálne nie je predsa jedno a to isté. A pokiaľ E, teda bude mať katalóg e, sankčných opatrení a chcem ho uplatniť, nebudem robiť predsa reálnu politiku v zmysle e, ochrany ľudských práv, ale sa zosmiešním. Toto nechcem vyčítať ani pánu Vocnovi a práve preto si myslím, že tu potrebujeme pružnejšie riešenia. Are, Čím presnejšie sa vyjadrujete, tým ste väčšmi obmedzení vašimi vlastnými vyjadrovaniami, pán e, Kukan a potom pán Kasulides, ale to je naozaj výnimka. Pán predseda, pretože už sa tu vyjadrili skoro všetky myšlienky, e, správa odporúčania Grahama Watsona sú veľmi dobre načasované a mimoriadne potrebné pre našu, pre našu politiku. Určite sa zhodneme na tom, že účinné sankčné opatrenia môžu byť iba vtedy, keď ich budú dodržiavať všetci členovia Európskej únie. Ja sa sám pamätám, že voči Kube v minulosti Európska únia prijala niekoľko druhov odporúčaní a podobne. Nie všetci ich dodržiavali a tieto režimy dokážu virtuózne využívať akékoľvek drobné odchýlky v chovaní členských štátov. Tu si myslím, <clears throat> a správa Grahama Watsona to obsahuje, e, je dôležité využívať našu Európsku službu vonkajšej činnosti pri zvažovaní týchto opatrení a pri ich koordinácii alebo pri ich, pri ich kontrole. Možno by stálo za to, či by nebolo dobré mať vo Rade a v e, IES nejakú, nejakú jednotku, nejakú unit, ktorá by sa tomu venovala. Ja k otázke definície, čo sú to autoritárske režimy, ja som skeptický. Kým by sme my vypracovali presnú definíciu, tak určite toto je hrozne ťažké, zložité, citlivé život určite prinesie mnoho situácií, keď bude treba sa k nim postaviť a my budeme môcť hovoriť, že nemáme definíciu, preto nemôžeme použiť e, príslušné opatrenia. Tu naozaj podľa mňa budeme musieť reagovať na každú situáciu a s veľkou zodpovednosťou proste prijať rozhodnutie a uplatňovať ho pri použití tých kritérií, ktoré sú uh, uvedené v tých odporúčaniach. Viete, lebo aj keby sme mali tú definíciu, no tak ťažko nájdeme nejakú šablónu, kde budeme hovoriť, že tento režim je v súlade s našou definíciou, alebo nie je v súlade, alebo že čiastočne. Toto mi nepripadá ani praktické, ani, ani pragmatické. Ďakujem. Well, Ďakujem. Pán Kasulidis, pol minúty. About... Chcem povedať iba to, čo som uviedol, že čo sme tam mali možno zapracovať ohľadne Mubaraku a tak ďalej. Uviedol som to v duchu samo autokriticizmu a beriem do toho, že aj ja tam patrím. To znamená, neočakával som nejakú reakciu od ostatných. Ale ešte to, čo povedal aj pán Butikofer, ja som s tým plne súhlasil. Pokiaľ ide o našu službu pre vonkajšiu činnosť a komisiu, Hm, rada už predsa sa uzniesla, že máme viaceré množstvo doložiek, pokiaľ ide o ľudské práva a aj doložku ohľadne zrušenia nejakých dohôd, či už pôjde o, o voľnom obchode alebo podobné, s takými krajinami, ktoré jednoducho podkopávajú demokratické strate, e, tradície. Teraz ešte má slovo pán Roger Matthews z komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene komisie by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za predloženie tohto návrhu správu. Sú tam celkom praktické odporúčania a veľmi mi pomohlo vypočuť si aj pripomienky, ktoré tu boli, ktoré tu odzneli. Sankcie sú veľmi dôležité Predovšetkým, ak sa pozrieme na situáciu v, na severe Afriky, komisia musí v tejto oblasti zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o prípravu a návrh uplatňovania sankcií a potom aj aplikáciu, ktorá by mala byť na úrovni Európskej únie uniformná. Teraz to zohráva všetko e, Európska služba vonkajšiu činnosť a v rámci jeho portfólia je takisto príprava sankcií. Možno by bolo dobre spomenúť, že vo výbore pre bezpečnosť, e, tam bola pracovná skupina Relex na rade, kde sa prerokúvali viaceré oblasti, pokiaľ ide o sankcie uvalené zo strany EÚ a komisia a služba pre zahraničnú činnosť budú o tomto ešte sa rokovať a návrh tejto správy pána spravodajcu a odporúčania, ktoré sú tam obsiahnuté, skutočne prišli vo vhodnej chvíli a budú faktorom, ktoré sa v tejto debate medzi Radou a komisiou zohľadňa. Čiže treba povedať, že komisia si uvedomuje a víta návrh tejto správy a zvážime všetky detaily týchto odporúčaní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz za službu pre vonkajšiu činnosť pán James K. Brights. Kratučko vás poprosím. Ďakujem pekne, skutočne veľmi krátko. Zopakujem iba to, čo povedal môj kolega z komisie. My vítame túto správu. Možno by vás zaujímalo, že členské štáty žiadali dodatočné stretnutia relaxu na, pokiaľ ide o sankcie, aby sme sa dohodli na horizontálnom uplatňovaní e, režimov sankcií. A zoberieme do úvahy túto správu a vítame tú diskusiu v takej forme, aké dnes prebehla. Ďakujem pekne, pán Graham. Nech sa páči. Ja by som sa chcel Dovolte mi, aby som sa poďakoval u pani Jegle, u pána Putkofera, pa, pani Jekle by som chcel poďakovať za jej otázky, pani Learning by som chcela poďakovať za bolesti e, brucha, pokiaľ som to správne pochopil, a takisto aj e, sa chcem poďakovať e, za varovanie voči zneužitiu takejto politiky. Pán Butikofer, vy ste obhajovali dvojité štandardy, mali ste problémy s FAVE, po, hovorili ste o reálnej politike. Možno, že teraz konečne viem, čo je rozdiel medzi e, reálou a fondy. Možno, že vy, by, vy mi budete musieť, môcť povedať, čo je stanovisko, alebo aké je stanovisko pani fundy. Ďakujem teda za vaše vyjadrenia a Ďakujem, že ste počiarkli význam toho, že musíme zvážiť e, účinnosť e, takýchto sankcií v rámci koherentnej politiky. To je vlastne aj výsledok príspevku pani Portela. Hovorili ste tiež o úlohe vedúcich e, delegácií v jednotlivých členských krajinách. S tým plne súhlasím a možno, že by bolo dobre, pokiaľ by sme to podchytili aj v správe pokiaľ ide o to, čo povedal pán Kukan, nemôžem sa vyjadriť, bohužiaľ, v ich rodnom jazyku, avšak chcel by som sa poďakovať za to, čo uviedol pán Zalavrakos, za to, že uh, hovoril, že potrebujeme lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi, pretože to je skutočne jeden z tých fundamentálnych problémov, ktorému musíme čeliť v tých diskusiách, ktoré sme teda teraz mali. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Kukan, pokiaľ ide o tú jeho obavu, do akej miery by mali tieto definície byť presné a že by sme mali reagovať flexibilne. Vy ste, pán Kukan, boli v takých úradoch vo vašom štáte, kde ste museli takýmto spôsobom reagovať a jednoducho vítam uh, tie múdre pripomienky, ktoré ste k tejto správe predložili. Pán Zala, vy ste poukázali na tri veľmi dôležité body vo vzťahu k tejto správe. Hovorili ste tu nie len o určitom nedostatku jednotnosti medzi členskými štátmi, ale to, že by sme nemali za e, že by sme mali rozlišovať medzi automatickými sankciami a ich účinnosťou. To je to, čo musíme do istej miery zapracovať do tejto správy. Takisto ste hovorili o probléme e, detí e, autoritárskych vládcov treba povedať, že momentálne pred Európskym súdnym dvorom máme prípad, kde e, sa rieši situácia syna e, obchodníka z Burmy a tam treba skutočne brať do úvahy práve otázku víz. Možno potrebujeme väčšiu koherenciu v tejto oblasti jednotlivých opatrení politických, na to, aby sme sa vysporiadali s tými problémami, ktoré sme doteraz zaznamenali, predovšetkým vo vzťahu s lídrami autoritárskych režimov. Pán Kelam a pán Pasku obaja hovorili o problémoch definície. Pán Kasulidis hovoril o kódexe, etickom kódexe. Ja samozrejme nič nemám proti etickým kódexom, myslím si, že môže byť veľmi dôležité. Bohužiaľ, ja mám takú skúsenosť, že častokrát sa vnímajú a dodržiavajú predovšetkým, keď dojde k porušeniu. Takže mali by sme nájsť určitý spôsob, ako posilniť diskusiu na úrovni e, verejnosti, do akej miery tieto etické kódexy môžu byť aplikované. Pán Pasku, vy ste takisto hovorili o potrebe flexibility, že potrebujeme nájsť určitú vyváženosť tejto správe a vyváženosť medzi flexibilitou a principiálnym postojom. Pre, na, pre mňa to je veľmi dôležité, aby sme princípy uprednostňovali. Pani Jegle zasa poukázala na úlohu parlamentu, ktorú by mohol zohrať, pokiaľ ide o formuláciu definície a dozoru. Myslím si, že jedna z, z benefitov tejto správy bude hlavne to, že sa pozrieme na to, akú úlohu môžeme, pokiaľ ide o definíciu, zohrať. A že sa pozrieme na to, do akým merím, že využiť tie právomoci, ktoré nám prisúdila Lisabonská zmluva. Takže som skutočne veľmi vďačný, pán predsedajúci, za všetky pripomienky, teším sa na ďalšie diskusie a pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, ktoré budú predložené, tie ma budú veľmi zaujímať. Ja sám e, vo svetle analýzy tých predložených pozmeňujúcich návrhov pravdepodobne predložím ďalšie, budem sa snažiť nájsť zhodu v rámci výboru. Ďakujem. Predtým, než pani Portela sa dostane k slovu, chcel by som povedať, že ste skutočne veľkým konkurentom pána Sariša Volského, pokiaľ ide o cudzie jazyky, ktoré ovládate. Pani portera nech sa páči. Pani Diekle položila dôležitú otázku a síce, akú úlohu môže zohrať parlament. Parlament žiadal sankcie voči tretím krajinám. To, čo ja navrhujem, je, aby parlament posilnil svoju dozornú funkciu aj v otázke sankcií. Mal by si položiť otázku, prečo určité sankcie boli uvalené, ale žiadne embargo zbraní alebo e, embargo zbraní, ale žiadne hospodárske e, sankcie. Kto bol uvedený na e, zozname na čiernej listine. Myslím si, že parlament by mohol zohrať v týchto otázkach centrálnu úlohu. To sú presne tie body, ktoré som v doporučeniach uviedla v bodoch 6 a 7. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som vám pripomenul, že lehota pre predkladanie pozmecích návrhov bola stavená na 17. októbra o 18. a rozpráva sa bude konať 22. novembra. Ďalšie stretnutie 11. októbra celý deň a budeme mať rečníkov a takisto z Knesetu a takisto aj zo Švajčiarska. Ďakujem.